Good afternoon, everybody. Welcome at our uh, meeting of uh, today. First, we have the adoption of the agenda, and if there are no objections, and I... Nevidím tu nik- nikoho, kto by mal námietky, takže program je prijatý. Teraz oznámenia, ako viete, naše stretnutie je e-meetingom a súčasne je streamované. V svojich podkladoch nájdete aj oznámenie o IMCO misii do Japonska v čase 18. až 12. september a výsledok misie už prezentovali nášmu výboru, urobil to mr. Schwab, pán Schwab a je k dispozícii v angličtine správa a v ostatných jazykoch bude pripravená čo skoro. Potom môžeme aj schváliť zápisnicu z nášho predchádzajúceho rokovania a síce tu z 24. septembra, ako aj zápisnice zo začiatku oktobra 10.11. oktober. A potom v prvom rade máme informácie o vzájomnom uznávaní tovarov, zákone mm, uvádzaných na trh vo iných členských štátoch a pán Štefanec by nás o tom informoval. Ďakujem veľmi pekne, pani predsednička. Som veľmi rád, že sme zaznamenali pokrok v tomto spise a Máme za sebou druhý politický trílog, ktorý tretí bude 22. novembra a je reálne, že sa nám podarí dokončiť tento spis na trialógu do konca tohto roka a naše priority si stále držíme. Týka sa to napríklad článku 1, pretože tu parlament sa drží toho, čo pôvodne navrhla komisia ide o neodôvodnené prekážky v prístupe na trh a e, o dodržiavanie zmluvy ako aj judikatúry e, súdneho dvora. Zdá sa, že sa nám podarí udržať túto prioritu a pokiaľ ide o ostatné články, tak by sme chceli zabezpečiť, že posudzovanie tovarov príslušnými vnútroštátnymi orgánmi bude, bude rýchle a efektívne, čo je našim cieľom. A súčasne sa snažíme aj nájsť pomocou našich poradcov správne kompromisné znenie medzi nami a komisiou, ako aj radou. Avšak celkom celkovo sa dosiahol pokrok. To isté platí pre mechanizmus Solvit, ktorý by sme chceli posilniť v zásade tým, že využijeme mechanizmu Solvit ako postup na riešenie problémov. Podobne my ako Európsky parlament chceme vidieť efektívnejšie nástroje pre spoluprácu prostredníctvom koordinačnej skupiny. To bola naša iniciatíva vytvoriť takúto skupinu, lebo chceme pomôcť e, činnostiam príslušných orgánov a kontaktných miest pre tovary. Ešte stále nevieme presne, ako sa bude volať takáto koordinačná skupina, aký bude mechanizmus, ale každý prijal tento nápad Európskeho parlamentu. Takže naozaj mám nádej, že nájdeme správne znenie aj mechanizmy. A napokon by som sa chcel ešte poďakovať našim múdrym poradcom Svetlane Frančeskovi a všetkým ostatným, ktorí nám veľmi, veľmi pomohli a prispeli významne k tomuto pokroku, ktorý sme zaznamenali. Ďakujem. Áno, máme veľmi šikovných poradcov na našom sekretariáte. A ďalšia informácia sa týka autorských práv. A e, kolegyňa Štáler je naša spravodajkyňa, avšak sa jej nepodarilo dnes sem prísť, žiaľ. A požiadala ma, aby som niečo prečítala v jej mene. Katrin, keďže člán, diskusie o článku 13 boli veľmi všeobecné a parlament nemá star, tú istú pozíciu ako IMKO, nemám k tomu čo veľmi dodať. Mali sme stretnutie s tieňovými pred trilogom. Tam som zdôraznila, že odkaz na základné práva a ochranu údajov v texte EP je veľmi dôležitý, keď si myslíme, že text je veľmi slabý. Taktiež by sme chceli vidieť aj e, text EP na, o mimosúdnom riešení sporov zapracovaný, i keď e, súčasná situácia je slabšia, ako sme pôvodne chceli. Ďalší trílog bude 26. novembra a budeme pokračovať v diskusii. Potom našim ďalším spisom je na posúdenie je posúdenie pozmeňujúcich návrhov k vytvoreniu Európskeho fondu obrany. Tu ideme posúdiť tieto pozmeňujúce návrhy. Hlavným spravodajcom je pán Antonio López Isturiz. Ale pokiaľ viem, nie je tu, takže mm, kolegyňa preberie za neho v mene Antonia nemôže tu žiaľ byť, pretože v Helsinkách je kongres EPP dnes a požiadal ma, aby som vám predčítala nasledovné. Milí kolegovia, v prvom rade sa chceme poďakovať všetkým tieňovým spravodajcom, narme Virginie Rozier z SAD, Richardovi Sulikovi z EKR, Asimovičovi, Alde Šoltesovi, a e, Martinovi Širdevanovi z GUE, Igorovi Šoltesovi zo Zelených, ktorí boli veľmi aktívni aby sme našli v tom, aby sme našli spoločnú reč. reč. Dosiahli sme 15 kompromisných pozmeňujúcich návrhov, ktoré podporujú štyri politické skupiny EPP, EKR, e ALDE a SAD. A máme dva kompromisy, 4 a 9, ESIX a nezávislí experti. Počítame aj s podporou zelených. Úspešne sa nám podarilo dosiahnuť kompromisy v hlavných bodoch stanoviska. A hlavných bodov je 9. Poprvé, ciele fondu, po druhé rozpočet, pridružené krajiny 3, 4, ESIX 5, oprávnené subjekty 6, oprávnené opatrenia 7, kritéria zadania potom miera spolufinancovania a 9 nezávislí experti. Antonio zdôrazňuje, že ich si myslí, že sme odviedli dobrú prácu a aby sme mali dobré stanovisko, posudok IMKO správy ITRE a ja viem, že naši kolegovia z ITRE videli naše kompromisy a dnes o nich budeme hlasovať a niektoré z našich nápadov budú zapracované do správy ITRE. Ďakujem. Ďakujem. A potom tieňovým správodajcom je Virginia Rossier, ale táto pokiaľ viem nie je. Ďakujem pani predsednička, hovorí Kun, ktorý je tu za ňu. A ja musím povedať, že ona tu nie je a keď nie na kongrese EPP, to som presvedčený, možno ako pozvaný host. Dobrý nápad na budúce. Chcem povedať niečo v jej mene Pani Rozier sa ospravedlňuje za to, že tu dnes nemôže byť. Chce sa poďakovať spravodajcovi a tieňovým za vynikajúcu spoluprácu na tomto stanovisku. Chce pripomenúť, že tento fond má prispieť k autonómii ozbrojárskeho priemyslu, obranného priemyslu EÚ, tak aby sme dosiahli strategickú nezávislosť v rámci spoločnej zahraničnej a bezpečnostnej politiky. Prišla s určitými návrhmi pozmeňujúcich návrhov, ktoré majú objasniť spoluprácu s tretimi krajinami zúčastňujúcim sa na programe, ale tento program je hlavne určený pre európske subjekty. Ďalší dôvod pre SAD je rešpektovanie vysokých noriem a etiky. Potom sú, si, chceme silné ustanovenia o spravovaní a ďalších podobných aspektoch. Ďalej, environmentálne aspekty by mali byť tiež obsiahnuté v texte, aby stimulovali k zavádzaniu a posudzovaniu environmentálneho dopadu z obraného priemyslu. Hlasovať sa bude dnes a pani Rozier sa chce poďakovať spravodajcovi za to, že zohľadnil body, ktoré e, navrhuje. Ďakujem a ďakujem a e, gratulujem ti aj k narodeniu dieťaťa. A teraz, pane Selimovič, ďakujem. V prvom rade sa chcem poďakovať spravodajkyni za vynikajúcu spoluprácu. Všetko, čo sme my za ALDE povedali, je v kompromisoch vrátane zúženia kontrolných požiadaviek tým, že tu bude exkluzívna kontrola a budeme sa môcť otvoriť v rámci obraného priemyslu k strategickým krajinám mimo EÚ, ako je napríklad UK. Preto som podporil všetky dosiahnuté kompromisy. Ďakujem. A samozrejme neskôr ešte dnes budeme hlasovať aj o tomto spise. Týmto môžeme prejsť k ďalšiemu bodu programu, ktorým je výmena názorov o fóre na vysokej úrovni, ktoré sa zameriava na lepšie, lepšie fungujúcu reťazec zásobovania potravinami. Vypočujeme si informáciu Európskej komisie zo stretnutia Šerpa z 10. oktobra. A dovolite, dala by som rada slovo mm, E, pánu Petinelli. Takže pán Petinelli, nech sa páči, máte slovo. Ďakujem veľmi pekne. Vážení poslanci, ďakujem veľmi pekne. Som poctený tým, že som dnes medzi vami a môžem vás informovať o najaktuálnejších aktivít fóra pre lepšie fungovanie e, reťazca e, dodávania potravín a zasadnutí šerpov e, z 13. oktobra e, na fóre sa riešili dôležité, dôležité, dôležité témy, záujem politických zástupcov. E, komisárka Bielkovská uvítala zasadnutie tohto fóra, privítala záujem o túto prácu v júni. Komisárka prispela konštruktívne k diskusii spolu s poslancami do práce z fóra na vysokej úrovni a dohodli sme sa, že budeme aktuálne informovať o prácach fóru, fóra podľa potrieb či už tu, alebo na iných relevantných orgánov. To je dôvod, prečo sme dnes medzi vami. Pravdepodobne nie všetci ste počuli o práci tohto fóra a preto skôr ako sa pustím do detajlov, chcel by som vám poskytnúť e, základné informácie o tom, o čom je táto skupina a e, kvôli čomu vznikla. Európska európsky, potravinový, e, európsky reťazec dodávania potravín je asi jedným z najdôležitejších a e, má asi naj, priamejší dopad na každodenný život občanov. Dodávateľský reťazec sa mení bezprecedentným tempom elektronické obchodovanie, veľké dáta, satelity a umelá inteligencia sa stávajú relevantnejšími pri výrobe potravín. Európania stále častejšie vyhľadávajú potraviny, nie len tie, ktoré dobre chutia a sú za dobrú cenu, ale vyhľadávajú aj zdravú, udržateľnú stravu. E, je tu diskusia o dvojitom metri pri e, e, potravinách. Je to aktuálna téma a spotrebitelia sa stále viac zaujímajú o zloženie potravy, ktoré každodenne konzumujú. E, náš reťazec e, je, zároveň sa globalizuje aj, lokali, a, aj sa znižuje, posúva na miestnú úroveň. E, chcel by som pripomenúť, že tento reťazec predstavuje 44 miliónov pracovných miest v Európe a viac ako 7,07 miliard eur hodnoty 4,7 milión pracovných miest a obrat viac ako 1,1 bilión Európy. A tento priemysel potravín a nápojov je jednoznačne jedným z najväčších zamestnávateľov Európskej únie. Uznanie všetkých týchto špecifických víziev, ktorým čelí potravinársky sektor, komisia si uvedomuje, že je potrebné mať inteligentné politiky, e, tejto realite, ktorá sa rýchlo mení. A preto komisia e, spustila v roku 2015 novú generáciu FOR pod vedením pani komisárky Bienkovskej po úspešných skúsenostiach prvého mandátu, ktorý bol v rokoch 2010 až 2014. Aktuálne fórum má 50 členov, ktoré zastupuje 28 členských štátov a 22 zástupcov relevantných zainteresovaných strán občianskej spoločnosti, od polnohospodárov po spotrebiteľov, od spotrebiteľov po odbory. Veľká časť tejto skupiny, je hlavná úloha je poskytovať im, e, rady komisii e, v oblasti prípravy politiky o vnútornom trhu s potravinami. Fórum sa zameriava vo svojej práci na štyri oblasti, ktoré sú identifikované v pracovnom programe ako priority pre e, potravinovský dodavateľský reťazec, korektné praktiky medzi podnikmi, konkurencieschopnosť a nové príležitosti na jednotnom trhu, cenová transparentnosť a rozdiely v zložení značkových e, produktov predávaných na jednotnom trhu, čo je známe ako dvojitá kvalita potravín. Práca fóra na vysokej úrovni e, sa organizuje počas plenárnych schôd. E, na plenárkach sa stanovujú politické usmernenia, ktorým sa potom riadi práca fóra. Prípravnú prácu robí skupina šerpov, tá zasada 3 či 4 krát do roka a počet, je tu celá škála špecifických podskupín. Títo sa zúčastňujú, ako parlament sa zúčastňuje ako pozorovatelia na zasadnutí šerpov a na plenárnych schôdzach. Posledné zasadnutie šerpov bolo koncom oktobra tohto roku a jednou z hlavných tém programu, ktorý vás asi najviac zaujíma, to je téma rozdielného zloženia rovnako predávaných produktov pod rovnakou značkou, čo je lepšie známe pod názvom e, dvojitá kvalita produktov. V apríli 2018 komisia pri koordinácii spoločného hodnotiaceho centra v úzkej spolupráci ako s národnými orgánmi, tak aj zainteresovanými stranami pripravila spoločnú metodiku na hodnotenie rozdielov v kvalite produktov predávaných na jednotnom trhu. Teraz je metodika implementovaná v rámci celoeurópskej testovacej kampane, ktorú vedie Spoločné výskumné centrum. Okrem tejto práce, posledné zasadnutie šerpov, na poslednom zasadnutí šerpov Spoločné výskumné centrum a DG Growth predložili e, projekt na implementáciu pilotných projektov hodnotenia rozdielov v kvalite produktov predávaných na jednotnom trhu. V našej práci sa zameriame na premosťovanie rozdielov v pochopení hospodárskych a spotrebiteľských dopadov takýchto postupov, <coughs> ktorým sa e, podobné produkty, ktoré vyzerajú rovnako, majú iné zloženie a inú kvalitu. E, v rámci projektu sa bude hodnotiť dopad e, na rozhodnutie, nákupné rozhodnutie spotrebiteľov. E, bude kombinovať online služby s osobným experimentami, e, ktoré sa budú snažiť čo najbližšie sa prispôsobiť transakciám v reálnom živote. Chceme takto reagovať na otázku typu, koľko to stojí producentov, ak chcú zachovať rôzne zloženie rovnakých produktov a koľko s tým môžu získať. Druhá téma, ktorú budeme skúmať, to je cenová otázka. A či je tu nejaká silná korelácia medzi rozdielným zložením produktov a e, niektorým cenových determinantov. Projekt e, má byť ukončený na záver mandátu komisie Eh, koncom roku 2018 a priniesť výsledky. Veľká väčšina členov víta tento projekt a pozitívne eh, sa stavia eh, k tomuto projektu. Po prezentácii projektu na tom istom stretnutí sme s radosťou privítali pána Drita Ashtona z sekretariatu DG Home E, ktorý predstavil správu o dvojitej kvalite potravinárskych výrobkov. E, privítali sme túto iniciatívu a dohodli sa na tom, že mnohé myšlenky, ktoré sú v správe, môžu byť užitočné pre prácu fóra pri príprave návrhu odporúčaní e, riešení rôzneho zloženia potravinárskych výrobkov. Na skupine sa diskutovali návrh odporúčaní fóra na vysokej úrovni, e, ako riešiť túto dvojitú kvalitu potravín. Uvedomujem si, že viaceré aktivity sa týkajú dvojitej kvality potravín a tým, že tých aktivít veľa, že je to asi chaotické. Dovolte vysvetliť. Dokument, ktorý pripravujú členovia fóra na vysokej úrovni, má poskytnúť iba odporúčanie politikom a zainteresovaným o tom, ako pristúpiť k tomuto fenoménu vo svetle pravidiel existujúceho rámca a dodržiavania týchto pravidel. Samozrejme, tento dokument nie je právne záväzný, ale fórum na vysokej úrovni a jeho členovia vyzývajú politikov a zainteresovaných, aby ho zvážili pri práce na túto tému. Je samozrejme, že dvojitá kvalita potravín nebola jediným bodom nášho programu. Na zasadnutí Šerpa sme takisto hovorili aj o cenovej transparentnosti v dodavateľskom reťazci a o prácach komisie, ako na technickej, tak aj na reglementačnej úrovni štatistických úrad Európskej komisie Eurostat momentálne pripravuje novú verziu monitorovacieho nástrojov a pod, e, cien potravín, tak aby sme mali analýzu trhu e, skupiny e, produktov potravín na európskej úrovni. Zároveň Generálne riaditeľstvo pre polnohospodárstvo komisie pripravuje opatrenie na zvýšenie transparentnosti cenotvorby potravín. Tam, kde je to potrebné, e, bude stimulovať optimalizáciu rozhodnutí podnikateľov a rozhodnutí spotrebiteľov v reťazci. Šerpovia vítajú túto iniciatívu a zdôrazňujú potrebu synchronizovať všetky aktivity s cieľom vyhodnotiť skutočné potreby skôr, ako sa príjme návrh legislatívy, aby sme sa vyhli zbytočným duplicitám a dvojitým nákladom. Vo fóre sme takisto hovorili o označovaní potravín. E, bola tu nedávna štúdia BEUK, to je Organizácia spotrebiteľov EÚ. A na základe iniciatívy našich kolegov z DG Sante e, chceme vytvoriť databázu pre označovanie potravín v Európe. Táto platforma umožní užívateľom nájsť požiadavky na označovanie podľa kategórie produktov, najprv na európskej úrovni a neskôr potom aj na úrovni členských štátov. Členovia takisto viedli diskusiu o dvoch návrhoch dokumentov. Jeden e, sa týka jednotného trhu potravín a možných riešení nerovnováh na trhu. Druhý obsahuje aktuálne budúce príležitosti, ktoré ponúka digitalizácia v oblasti e, potravinového reťazca. Ako som povedala na začiatku, fórum sa vo svojej práci dostáva do konečnej fázy a preto záverečná časť zasadnutí šerp sa, e, šerpov sa venovala budúcnosti tohto fóra. Záverečná správa fóra sa pripravuje a ďalšou výzvou e, je to, čo sa blíži koncom tohto roka aká je budúcnosť fóra na vysokej úrovni. Nemôžeme predurčovať rozhodnutie našich budúcich politických e, šéfov, e, ktorými sa zoznámime v novembri. Toto fórum odporúča komisii predložiť mandát a ak áno, tak za akých podmienok. Je tu viacero scenárov, ktoré si vieme predstaviť, napríklad poprvé po predlženie mandátu v aktuálnej podobe, po druhé príprava iného formátu, napríklad formu task force, ktorá sa zameriava iba na veľmi špecifické problémy. Tretia možnosť, jednoduché ukončenie misie fóra na vysokej úrovni a môže byť aj štvrtá alebo piatý systém, neviem to rozvádať. Ale ide o to, že najbližšie plenárne zasadnutie 28. Oktobr, novembra bude bohaté e, na strategické diskusie a bude zdrojom inšpirácií budúcnosti tohto fóra. Takisto so sekretárkom úzko spolupracujeme, na, e, to, aby sme našli najbližšie zasadnutie e, tohto výboru, kde by sme vás informovali o práci fora na vysokú úrovni. Ďakujem veľmi pekne za pozornosť a samozrejme, ak potrebujete nejaké ďalšie vysvetlenia, som vám k dispozícii, aby som vám ich poskytol. Ďakujem pekne. A teraz e, dostáva ju slovo kolegovia. Ďakujem pekne, pani predsednička, ďakujem komisii Ďakujem veľmi pekne za toto zhrnutie informácií. Mám niekoľko otázok a možno by som chcela vyjadriť určité pochybnosti. Fórum na Vysokej eh, únii predstavuje 50 25 zástupcovia členských štátov a 25 eh, zainteresovanej strany. Ako je to so spotrebiteľmi? Eh, vypočuje sa aj ich hlas? Zúčastňujú sa aktívne na tomto fórum? fóre. Ešte jedna organizačná otázka z mojej strany. Veľmi ma zaujíma dvojaká kvalita potravín. Máme tu projekt, ktorý by mal posudzovať kvalitu potravín, ceny, porovnať ich a podobne Skutočným problémom však je to, a nemám pocit, že by sme dostávali k tomu nejaké informácie, je eh, to, ako ďaleko sa tento eh, pilotný projekt z doposiaľ dostal. Ak eh, Existujú určité porovnania kvality predávaných potravín, ktoré sa teda v rôznych krajinách predávajú pod rovnakou značkou a majú rôznu kvalitu. Je to palčivá téma a získavame k tomu e, čoraz viac ťažností. Už končím, pani predsednička, len e, na e, ilustráciu som priniesla sušenky Petit Beurre, ktoré sa predávajú jednak v Polsku a neobsahujú absolútne žiadne maslo. Ako vzorku som vám to doniesla. Andreas, nech sa páči, nezjedzte nám to, ale pozrite sa. No a Taktiež som sa dočítala, že e, mysli, ktoré sa vyrábajú e, s čokoládou vo Francúzsku a v Belgicku, v Belgicku obsahujú menej čokolády a vyrábajú sa na rovnakom mieste a nesú rovnaký názov a podobne. Čiže pýtam sa, dosiahol sa nejaký pokrok, ako je na tom tento projekt? Nepočula som dostatočne mm, veľa informácií, úprimne povedané, na túto tému. Ďakujem veľmi pekne vopred. Ďakujem, predsednička. No a e, za SND máme Olga Sehnalová. E, ako zástupkynia je tu, ale kolegyňa bude hovoriť v jemene. Ďakujem veľmi pekne, budem hovoriť za pani Sehnalovú. Skutočne sa ospravedlňuje, že bola, nebola schopná sa dostaviť na prvú výmenu informácií, ale vítame rozhodnutie koordinátorov zriadiť takéto fórum, ktoré má poskytnúť spätnú väzbu, pokiaľ ide o fungovanie fóra na vysokej úrovni, o lepšom fungovaní potravinového reťazca. Už to spomenula vo svojej správe a dúfa, že sa budeme eh, ako parlament venovať všetkým eh, iniciatívam, ktoré majú vplyv nielen na dvojakú kvalitu potravy, ale aj na iné témy, o ktorých sa hovorí na pôde eh, fóra na vysokej úrovni. Chcela by podporiť všetky iniciatívy, ktoré môžu posi- mm, pos- mm, potenciálne viesť k tomu, že sa zlepší situácia a v prípade, že um, teda sa ne, dúfame, že sa budú môcť eh, páni poslanci zúčastniť práce tohto fóra, ak bude eh, predlžený ich mandát po voľbách. V roku 2018 prebehli mnohé vyšetrovania na trhu, týkali sa viacerých kategórií potravinových mm, produktov a cieľom bolo posúdiť viaceré aspekty dvojakej kvality potravín. Pani Sehnalová um, sa domnieva, že je tu nedostatok informácií, e, pokiaľ ide aktuálny e, stav pilotného projektu, ale aj pokiaľ ide o kampaň, ktorú odštartovala komisia a, a um, teda je tam nesúlad informačný. Takže dúfame, že pravidelne budeme pokračovať v takejto výmene informácií, aby členovia tohto výberu, výboru um, teda ešte viac potvrdili, že ich práca je taká dôležitá. Chceli by sme položiť dve osobité otázky. Poprvé, aký je účel fóra e, na vysokej úrovni a jeho e, odporúčaní, pokiaľ ide o riešenie otázky e, rozličného zloženia výrobkov s rovnakým označovaním a ako tento dokument um, nadvezuje na legislatívny návrh, o ktorom sa práve rokuje jednak na pôde parlamentu a rady. No a druhá otázka sa týka uh, Um, aktuálnej a bežnej eh, metodiky testovania, skúšania. Chcela by vedieť, teda, eh, kedy eh, budú k dispozícii zistenia opierajúce sa o túto metodiku a kedy komisia um, uplatní toto aj na súkromne, súkromné značené výrobky. Ďakujeme veľmi pekne. Predsednička, ďakujem veľmi pekne a za ECR tu máme pána Sulíka. Neviem, či... Den bude hovoriť v jeho mene. Takže ďakujem veľmi pekne, pani predsednička. Nuž, ako tu už práve odznelo, mnoho mm, z týchto tém sa už prerokováva v rámci príslušného balíka a prepracovávame sa cestu, ale myslím, že kľúčový problém z, z môjho hľadiska, z hľadiska našej skupiny znam, znie, že či, či zloženie je jediný faktor, ktorý určuje kvalitu. Ak je kvalita odlišná, neznamená to, že je to horší produkt, Mám v tejto súvislosti pochybnosti, ako príklad často uvádzam Coca-Colu. Keď ju e, kúpite niekde, bude obsahovať e, repný cukor, niekde bude obsahovať trsinový cukor a podobne. E, ktorá, ktorá z týchto kôl bude lepšia? Nevieme to povedať. Bude určená pre, pre iné trhy, má odlišné zloženie, pretože je určená pre iné trhy. No a taktiež s tým súvisí otázka, aký bude referenčný produkt, ktorý určite ako referenčný bezpečný, kvalitný produkt a ktoré budú ostatné. Čiže ak eh, sa budete takto pozerať napríklad na, na Coca-Colu, tak to môže byť rovnaký eh, prípad aj iných produktov, pretože sú určené na, na iný eh, trh, tak budú, mať odlišné, budú obsahovať odlišné suroviny. Takže moja kľúčová otázka znie, ako budeme pracovať na referenčnom produkte a či odlišné zloženie vždy znamená nižšiu kvalitu len preto, že zloženie je odlišné. Ďakujem veľmi pekne, predsednička, pán e, Selimovič, nech sa páči. Ďakujem veľmi pekne, pani predsednička, nechceme k tomuto v tejto chvíli doplniť nič. Ďakujem veľmi pekne a teraz pani Gapini, nech sa páči. Ďakujem veľmi pekne za slovo. Naozaj mám mnoho, mnoho otázok. Neviem, či máme dostatok času na ich zodpovedanie. Naša skupina iniciovala výskum tejto témy dvojakej mm, kvality potravín. Mali sme konferenciu s Talianskom, Chorvátskom, ehm, s Českou republikou a inými a tam sme ehm, rokovali s výrobcami, s spotrebiteľmi a s poslancami Európskeho parlamentu. No a takto bola vypracovaná aj e, správa z vlastnej iniciatívy. No a nadviežem na to, čo práve hovoril kolega z ECR. Problém nespočíva v tom, e, ktorý produkt je lepší, či už je tam e, repný cukor alebo nejaký iný druh cukru, ktorý je obsiahnutý v produkte. Ak ide o odlišný produkt, tak obalenie by malo byť odlišné a aj cena by mala byť odlišná, pretože každá surovina má svoju cenu. No a ja ako spotrebiteľka sa rozhodujem, či chcem piť Coca-Colu, ktorá obsahuje repný cukor alebo iný druhý cukor, ale mala by som byť o tom informovaná a mala by som tento produkt dostať až za primeranú cenu, pretože repný cukor má odlišnú cenu ako iný, iný druh cukru. Nehovoríme o tom, ktorý výrobok je lepší či horší, ale hovoríme o tom, že odlišný eh, produkt s odlišným zložením by mal mať odlišné označovanie. Ja eh,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 Ehm, som mm, výrobkyňou a napríklad, ak si zoberieme nejaké sako, jedno je vlnené, jedno je e, nylonové, hoci vyzerajú rovnako, neznamená to, že by mali mať rovnaké označenie a rovnakú cenu. A to e, zloženie na, na etikete by malo byť e, jasne uvedené, aby sa na základe toho spotrebiteľ vedel informovane rozhodnúť. Ako hovorila túto kolegyňa, prípad sušienok je veľmi nešťastný, že tieto e, tieto sušenky po cibel neobsahujú vôbec žiadne maslo. Často sa to stáva a dochádza v tejto súvislosti k mnohým podvodom. A preto sme mali aj túto e, konferenciu a tam sa nás niektorí snažili e, presvedčiť o tom, že by sme mali mať rovnakú cenu v rôznych e, krajinách. Napríklad v Rumunsku ľudia majú odlišné chute na severe, na juhu a podobne, ale e, dôležitou témou je správne označovanie a e, taktiež nemôžem napríklad uviesť, že Coca-Cola bez kalórií, s nulovými kalóriami, ale má rovnaké zloženie. No a Ehm, ešte nadviažem na čosi, čo stručne spomenula kolegyňa Olga. Ak e, budeme mať e, analytické e, postupy, ktoré sú totožné, pretože ak ja niečo budem, niečoho rozbor budem robiť na základe mojich postupov v Rumunsku a v Taliansku či v Českej republike budú mať iné ehm, postupy pri rozbore, výsledky budú odlišné. Čiže ak máme rovnakú metodiku, rovnaké postupy, mali by sme kontrolovať aj rovnaké ukazovatele, ktoré budeme kontrolovať, pretože ak budeme niektoré faktory a ukazovatele merať um, odlišný, s použitím odlišných um, jednotiek, tak výsledky budú odlišné. A taktiež sme eh, dospeli eh, k záverom že by sme mali posudzovať veľkú kvalitu produktov nielen u potravín, ale aj e, u iných produktov. Tam je to tiež problematické, pretože často dochádza k zavádzaniu e, spotrebiteľov. Niekedy je to aj nebezpečné pre ich zdravie. Ak mi napríklad lekár odporúči nejesť a nekonzumovať nič, čo obsahuje maslo a označenie výrobku neobsahuje zmienku o tom, že výrobok obsahuje maslo alebo cukor. Ak mám napríklad cukrovku a nemôžem jesť nič, čo obsahuje cukor a podobne a e, chceme, aby to bolo jasné aj pre komisiu, ak komisia chce veci urýchliť, e, je to veľmi dôležité. E, produkty, ktoré boli určené ako odlišné z hľadiska zloženia či nákladov, neboli zistené len na juhu, na severe, v Rumunsku, v Taliansku a podobne, ale inde Taktiež je dôležité e, si povedať aj to, aké lehoty si stanovila e, komisia na vyriešenie tejto otázky, takže e, mali sme tu túto správu z vlastnej iniciatívy. Uvidíme, čo sa udeje v budúcnosti. Dávam slovo späť pánovi Petinelimu, aby zodpovedal na tieto otázky. Ďakujem veľmi pekne a ďakujem za tieto otázky, na základe ktorých mám príležitosť vyjasniť si a vyjasniť teda, čo sa um, vykonalo doposiaľ a čo budeme robiť v priebehu nasledujúcich mesiacov. Čiže najprv E, budem odpovedať na e, otázky pani e, poslankyne. Tu máme tu Beuk, ktorá je zástupkyňou spotrebiteľov, je členom Mm, a zúčastňuje sa každého zasadnutia fóra, majú tam prezentácia, sú veľmi aktívni. Okrem toho chcem povedať, že ja osobne sa domnievam, že spotrebitelia sú zastúpení aj členskými štátmi, pretože, e, pretože vlády zastupujú svojich obyvateľov a nezastupujú teda iné druhy zainteresovaných strán. Druhá otázka, e, pani Tún je, sa týka eh, dvojakej kvality potravín, eh, kam až eh, za, zasahuje a kam sa až dostal tento pilotný projekt. Máme tu dve veci. Jedna vec sa týka metodiky pri posudzovaní toho, či tu máme odlišnú kvalitu produktov odlišná kvalita znamená, že ten výrobok je len odlišný. Neznamená, že lepší či horší, ale je odlišný. Čiže jedna vec je metodika a druhá vec je screening a preskúmavanie trhu um, a zisťovanie, ktorých výrobkov sa to týka. Čiže pilotný projekt sa zameriava na túto druhú časť, ktorá práve začala a tu by sme chceli uzavrieť do konca mandátu tejto komisie. Takže poďalšie sa budem venovať otázkam, ktoré tu odzneli v, meni, v mene e, pani Sehnalovej. Parlament e, chce byť do tohto viac zapojený. Samozrejme, sme k dispozícii, už sme začali na tom pracovať, pretože sme vytvorili túto skupinu Um, sledujúcich osôb, viewers a po každom zasadnutí eh, fóra či šerp, zasadnutí FERPA by sa mali stretnúť, ale viem, že existujú aj určité regulačné prekážky, pokiaľ ide o priamu účasť poslancov Európskeho parlamentu, hoci um, pre komisiu existuje medziinštitucionálna dohoda. Nie som síce um, odborníkom na medziinstitucionálne otázky, ale pokiaľ viem, tak poslanci parlamentu E, nemôžu byť členmi e, subjektov, ktoré vytvorila komisia, ani sa nemôžu zapájať do riadenia takýchto projektov. Čiže pokiaľ viem, tak táto medziinstitucionálna dohoda a tento jej aspekt predstavuje regulačnú prekážku, ale veľmi radi vás budeme aktuálne informovať o všetkom, čo tam prebieha. A to je aj dôvod, prečo som dnes, dnes na vašom zasadnutí. No a ešte nejaké ďalšie otázky tu odzneli. Účel odporúčení, e, o tom sa tu hovorilo. Už som o tom hovoril aj v úvode, že je pravda, že je tu trochu zmetok. Odporúčania fóra na vysokej úrovni sú určené len pre tvorcov politík a nemajú žiadnu e, záväznú e, nemajú záväzný charakter. Ehm, ide eh, o to, že eh, legislatíva v oblasti eh, ochrany spotrebiteľov je oddelená od práce tohto fóra. No a poďalšie metodika, kedy bude k dispozícii metodika, na tom pracujeme a ide o čosi, čo z vedeckého hľadiska je veľmi zložité. Neskôr vám uvediem bližšie podrobnosti, ale Súkromné značky sú tiež zahrnuté, pokiaľ sú k dispozícii na trhu v jednotlivých členských štátoch, pretože existujú mnohé súkromné značky, ktoré sú k dispozícii len na vnútroštátnej úrovni. No a teraz sa budem venovať e, otázkam pána Daltona, ktoré veľmi e, vo veľkej miere doplňujú otázky pani Grepiny. Čiže aký je referenčný produkt? a výrobok. Referenčný výrobok existuje a my tu nie sme na to, aby sme posudzovali to, čo je lepšie alebo čo je horšie. My sme odštartovali tento projekt len na to, aby sme informovali spotrebiteľov v prípade, že dva produkty, dva výrobky, ktoré sa zdajú byť totožné, sú odlišné. To je dôvod, pretože je pravdou, že e, potom je to tiež aj otázkou osobitných alebo osobných e, chutí alebo toho, čo kto uprednostňuje, ale e, ak niekto sa môže domnievať, že prítomnosť cukru v jednom výrobku ehm, mm, to neznamená, že e, výrobok e, je kvalitný či nekvalitný, ale niekto, kto sa snaží stravovať zdravo, môže takýto výrobok považovať e, za menej kvalitný, ak obsahuje cukor. Čiže my sme tu na to, aby sme mali rovnako označované produkty. To chceme docieliť. No a ja teraz prejdem tej najťažšej otázke, kedy sú výrobky identické, pretože musíme spomenúť, že my tu dnes kritizujeme veci, ale pritom je informácia, musí byť transform, e, transparentná o tom, čo sa deje v laboratóriách. Máme tzv. zadné laboratória, máme také tie vpredu, ktoré sú E, čiže na prednej časti, pardon, bavíme sa o balení. Na, vorné, na hornej časti balenia je to, čo pritiahne e, pozornosť a na zadnej strane je napísané zloženie a vieme, že napríklad pri rybých tyčinkách v jednej krajine bolo viac ryb, v druhej inej bolo viacej, inej menej. Jednoducho, bolo si treba pozrieť, čo je tam vzadu napísané a čo sa deje v zadných laboratóriách napríklad ryba alebo koľko cukru a to musíme dať potom na túto zadnú časť obalu podľa, na, e, podľa požiadavky. Áno, samozrejme, že e, spotrebitelia v dobrej viere sa pozrú na produkt, vidia tú prvú časť, myslia si, že výrobok je identický, nepozerajú zadnú časť obalu, kde je napísané rozdielne zloženie. A pokiaľ viem, doteraz nemáme takto, toto riešené ako, ako podvod. Podvod je niečo, čo je čo je protizákonné. Zákon dneska vyžaduje uviesť zloženie výrobku na zadný štítok a to sa deje, je to tam uvedené, ale je pravda, že je tu tá otázka dobrej viery zo strany spotrebiteľov a to chce komisia riešiť. Komisia už prišla s úpravou legislatívy pre oblasti spotrebiteľského práva a budeme sa hlbšie zaoberať touto témou pomocou aj metodikou a môžem prejsť k ďalším otázkam pani Grapiny. A to je analýza. Áno, máme, pripravme syntetický postup pre analýzu. Vedie to naše e, stredisko pre posudzovanie Chceme to robiť s našimi vedcami, nie tak veľmi s externými konzultantmi, ale je to niečo, čo si vyžaduje čas. A chceli by sme túto prácu ukončiť počas mandátu tejto komisie. A myslím si, že teraz som odpovedal na všetky otázky, ktoré tu zazneli ale ak máte ešte nejaké otázky, veľmi rád na ne odpoviem. Ďakujem veľmi pekne za to, že ste odpovedali na otázky, ktoré tu zazneli. Ďakujem aj za to, že ste prišli medzi nás. A to znamená, že môžeme prejsť ďalšiemu bodu programu, čo je posúdenie pozmeňujúcich návrhov k správe o presadzovaní e, spravodlivosti a transparentnosti podnikateľských používateľov online sprostredkovateľských služieb. Kristel Šaldemoze je naša spravodajkyňa. Ďakujem veľmi pekne. Ak dovolíte, budem hovoriť po dánsky. Takže eh, chcela by som začať s určitými faktami. Mali sme lehotu na pozmenujúce návrhy k správe. To bol 3. október a dostali sme 681 pozmenujúcich návrhov vrátane mojho pôvodného, tam bolo až 740 pozmenujúcich návrhov, takže sme mali jedno stretnutie na politickej úrovni s technickými otázkami a jedno na politickej úrovni. Na budúci týždeň budeme mať ďalšie stretnutie s tieňovými a potom technické stretnutie a dúfam, že sa nám podarí hlasovať vo výbore 7. decembra a že zahrnieme všetky tieto veci, ktoré prídu z výboru Jury. Máme totiž zdieľanú príslušnosť s týmto výborom a budú hlasovať 20. 21. 3. novembra a ja dúfam, že sa nám podarí mať aj neformálne trialogové stretnutia pred Vranocami, v, na rokovaniach s tieňovými sme mali rôzne témy, nechcem tu hovoriť o detailoch. Aj sme riešili technické otázky a myslím, že musíme nájsť kompromis v e, rôznych oblastiach. Je jasné, že každý chce transparentnosť, keď e, ide o túto oblasť podnikania a najmä povedzme si konkrétny problém, to je ranking, tam je veľmi dôležitá transparentnosť v prierezovom pohľade všade. Každý je na to citlivý, keď je o zaraďovanie do poradia aj o filiem. A musíme napríklad aj uvažovať o tom, aký ranking budete mať na platforme. A musíme nájsť rovnováhu medzi tým, že sú podniky, ktoré žiadajú algoritmy hneď od platformiem. Musíme nájsť spôsob, ako tu nájsť kompromis. Potom je tu otázka uh, systémov, to súvisí s rozsahom pôsobnosti a napríklad otázka je, či majú byť prevádzkové systémy, to sú tie operating systém zahrnuté a platformy nemajú unikať, vyhýbať sa požiadavke poskytnúť informácie. Niekedy v podmienkách môžu zapracovať niečo, čo im umožní zmeniť veci v systéme. A jednoducho chceme mať istotu, že sa nemôžu vyhýbať pravidlám a chceme dosiahnuť rovnováhu takým spôsobom, že operačný systém môže byť hoci čo. Takže musíme mať istotu, že to máme v rozsahu pôsobnosti. Takže mám niekoľko pozmenujúcich návrhov aj v tejto oblasti. Potom sme diskutovali o nerovnakom zaobchádzaní e, operátorov, ktorí používajú túto platformu a e, ma, ten základ tu je zabezpečiť, e, aby sa nekalé podnikateľské postupy nedostali do tejto hry. Má to byť v normatívnej časti textu, má to byť v prílohách, máme vytvoriť nejaký blacklist, čierny zoznam, zoznam hamby ale vidím celkovo, že je tu dohoda v rámci politických skupín, aby sme túto tému tiež zahrnuli a aby sme mali tie správne podmienky pre používanie týchto online platformiem. Potom sú tu aj ďalšie pozmenujúce návrhy k mojmu, mojej pôvodnej správe. Nebudem tu zachádzať do detajlov. Ale v zásade musíme nájsť tú správnu rovnováhu Napríklad majú platformy môcť posielať údaje, informácie na základe údajov iným segmentom v rámci ich firiem. V zásade chceme mať správu, ktorá bude komplexná a vytvára väčšiu spravodlivosť v tejto oblasti činnosti. Je to dôležité totiž pre firmy aj spotrebiteľov. Určite nebude každý podporovať všetky pozmenujúce návrhy, ale na základe toho, čo som počula na rokovaniach, si myslím, že panuje široká dohoda o týchto pozmenujúcich a teším sa na pokračovanie našich diskusí a pripomienok, ktoré aj dnes tu zaznejú a teším sa aj na budúco týždenné rokovania. A teraz za EPP pán Žova. Ďakujem pekne. Na úvod by som sa chcel poďakovať za kvalitu správy. Pani spravodajky, je to dobrý základ pre ďalšie rokovanie. Je to otvorená správa pre kompromisy. Tu by som chcela upozorniť, chcel upozorniť na dve body, ktoré, dva body, ktoré sú dôležité pre EPP poslancov. Poprvé, systém využívania. Už sme o tom hovorili. Je to dôležité pre fungovanie App a takisto je to predpoklad, nutný predpoklad na to, aby aplikácie mohli v App Store fungovať. Vieme si predstaviť, že poskytovateľia služieb môžu opísť nariadenie, o ktorom sme odhlasovali a ak nebudú tieto systémy, nebudú uvedené, ak tam nebudú všeobecné podmienky, terms and conditions, ale ak sa zmení systém využívania bez nejakej transparentnosti, objasnenia a tak ďalej. Takže nemali by sme podceňovať zložitosť tejto témy a myslíme si, že je tu ešte ďalšia etapa. Európska komisia E, hovorí o tom, že do rozsahu pôsobnosti nemá ísť e, tento systém uplatňovania. My tomu nerozumieme a myslíme si, že by sme to tam mali vložiť. A potom druhý bod, o ktorom takisto hovorila spravodajkyňa, to je otázka čierneho zoznamu zakázaných postupov. Aj to je zložité, pretože je potrebné chrániť bez zákazu vývoja e, nových technológií a myslíme si, že je potrebné navrhnúť opatrenia také, ktoré umožňujú podnikom slobodne podnikať e, na internete, mať korektnú hospodárskú súťaž bez nejakých e, obmedzení. Je tu princípy e, v, v podstate nekorektnej hospodárskej súťaže, tie by mali ísť do prílohy. A do prílohy preto, aby to bolo otvorený zoznam, aby sa to dalo pravidelne prehodnocovať a aktualizovať. E, samozrejme, nové observatórium e, internetových platformiem tu má priestor, môže vychádzať odporúčaní komisie, aby mohli moderniz- e, aktualizovať tento zoznam, udávať tam nové praktiky, stiahovať staré a tak ďalej. Čiže E, ten text nie je ľahké naformulovať. E, musíme to veľmi dobre nastaviť, a preto tento otvorený zoznam nám pripadá byť najlepším riešením. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne. A teraz za ECR kolega Dalton. Ďakujem spravodajcom za rýchlu prácu a za začatie rokovaní o tomto. Ako som povedala minule, vítame návrh komisie, ktorý je z väčšej miery vyvážený v svojom prístupe k transparentnosti, ale to sa týkalo vzťahu podnika, medzi podnikmi a nie medzi podnikmi a spotrebiteľom. A tu sa teda bavíme o dvoch podnikateľských subjektoch, ktoré uzavrú medzi sebou zmluvu a Taktiež tu máme aj návrh Omnibus, ktorý s týmto súvisí. A potom sú tu vzťahy medzi spotrebiteľmi a trhom, online trhy sú tam zahrnuté. Potom je tu zlepšenie transparentnosti, s kým e, spotrebiteľ je v interakcii na platforme, ako sa to prezentuje. Takže je dôležité, aby sme tieto dva návrhy nezmiešali. Pokiaľ ide o IKR, e prišli sme s viacerými pozmeňujúcimi návrhmi ku komisii a chceme takto dosiahnuť vyváženejšie prostredie. Nechcem mať situácii, kde by snaha po transparentnosti viedla k otáleniu podnikateľských tajomstiev, obchodného tajomstva. Potom sú tu rôzne detaily, ktoré môžu byť niekedy e, dôležité pri hľadaní algoritmov. Musíme vedieť, aké hodnotu majú tieto informácie pre podnikateľské subjekty. Niekedy je to veľmi dôležitá informácia aj o sú, sú pro výrobku a potrebujeme tu dosiahnuť rovnováhu a nemám pocit, že by sme dosiahli túto rovnováhu pomocou e, pozmeňujúcich návrhov. Taktiež ide aj o schopnosť e, platformiem odstrániť škodlivý obsah vo väčšine prípadov je nejaká lehota, ktorú treba čakať, takže sme podali pozmeňujúce návrhy, ktoré vyjasňujú prípady, kde by nemala platiť táto 15-dňová lehota a platformy nie sú verejná služba, je to podnik, podnikateľská činnosť a niekedy v tomto návrhu nevidíme e, dobre tú, e, ten vzťah medzi veľkými podnikami a malými a platformy poskytujú len informácie, to je ich úloha a nie všetky informácie poskytujú sú verejnou službou a niektoré informácie sa poskytujú na žiadosť iného podniku. Povinná mediácia nemusí byť vždy v súlade s vnútroštátnym právom v niektorých členských štátoch a tiež nie je vždy rozumné mať mediáciu pre platformy a to, aby znašali 50 nákladov. Potom čo, ak tam by niektorí podnikateľskí užívateľia prišli s nárokmi v zlej viere, takže aj tu sme prišli s podnikateľskými návrhmi. Článok 8 MF e, doložka, tu nevidíme prípad, aby sme tu mali zakázať e, platformy investovali do rozvoja svojich podnikov ktoré poskytujú reklamy, ja neviem, hotely majú z toho veľký osoch, ale členský, niekoľko členských štátov sa e, rozhodlo zakázať takéto spôsoby, ale tu nevidíme potrebu. Platformy sú otvorené, poskytujú mnoho podnikateľských príležitostí malým a cestovateľským podnikom, mnohým e, hotelovým reťazcom Takže si myslím, mňa tu znepokojuje, že tu budeme mať veľké americké hotelové reťazce, ktoré bojujú potom alebo potlačajú malé e, európske platformy. To nemôžem podporiť. A článok 12, to sú opravné prostriedky. Tu sme prišli s návrhmi pred ochranou, pred zneužívaním neoprávnenými subjektami ktoré sú iné ako podnikateľskí používateľia a potom čas na to, ktorý potrebujeme, kým prehodnotenie sa môže uskutočniť, pretože inak by mohla komisia začať robiť preskum a ešte skôr, než nariadenie nadobne účinnosť. A na záver ešte jedna poznámka e, do veci, ktoré v pozmeňujúcich návrhoch a už o tom hovorili kolegovia, to je zahrnutie operačných systémov ja osobne nechápem tento argument k OPEC, e, operačným systémom, ako môžu uniknúť pravidlám, koľko platformiem má svoje vlastné široko používané operačné systémy, tam je len jeden a to je Google. Takže ak tam majú byť všetky operačné systémy, vrátanie najmenších a všetky, tak na platforme e, e, to vôbec s tým nesúvisí, s tým, čo tu riešime. To je len jedna firma, takto sa nerobí legislatíva a ako môže potom malý operačný systém plniť e, požiadavky nariadenia určeného veľkým podnikom. Takže myslím si, že my dobre nechápeme, aké veľké dôsledky to všetko môže mať. Môžem sa pokúsiť ešte raz toto riešiť, aby ľudia pochopili, ako by sa mohol Google snažiť tomu uniknúť. Ale tu máme mnoho podnikov, ktorých, na ktoré to môže mať negatívny dopad. Avšak stále dúfame, že sa stretneme a dospejeme k šťastnému koncu. A ďakujem kolegom a Crystal. Uh, ďakujem. A za Alde je tu pani Charanzová, ale myslím, že pán Sejmovič bude za ňu hovoriť. Áno, ďakujem veľmi pekne. Pani Charancová sa ospravedlňuje za to, že tu nemôže byť ale požiadala, aby som prečítala nasledovné. Skupina ALGE nemôže podporiť väčšinu navrhnutých pozmeňujúcich návrhov. Zdá sa, že niektorí poslanci to chápu ako spôsob na presadzovanie politických bodov a nie na zavedenie väčšej transparentnosti do platformiem. Napríklad pokiaľ ide o rozsah pôsobnosti, Mnohé pozmenujúce návrhy chcú tam mať zahrnuté akékoľvek e, nástroje v operačnom systéme. V praxi to znamená, že všetko, čo má elektronický čip, by spadalo do rozsahu pôsobnosti. Detská kalkulačka by tam spadala napríklad a dokonca aj keď operačný systém by bol by e, e, Dita hovorí, by tam nepatril. To sa týka vzťahu medzi platformy medzi platformou a podnikmi. To isté, pokiaľ ide o prehľadávacie prehľadávače do každého článku. My môžeme upravovať kontrakt len vtedy, ak kontrakt existuje. Tá skutočnosť, že vaša webová stránka je vo vyhľadávaní zahrnutá, to nepredstavuje uzatvorenie zmluvy a ak cieľom je pokryť aj iné služby, ktoré ponúkajú vyhľadávače, tak netopotrebujeme to, pretože iné služby pokrýva definícia sprostredkovateľských služieb. Ospravedlňujem sa. Takže ak cieľom je pokryť aj ostatné služby, ktoré ponúkajú prehľadávače, vyhľadávače, nie je to potrebné, pretože ostatné služby poskytuje online intermediačné služby a tam je kontrakt. Potom, pokiaľ je rozsah pôsobnosti, cieľom návrhu je pokryť vzťah medzi podnikmi na platformách, ktoré sú zamerané na európskych spotrebiteľov. Európske právo nemôže platiť na každú webovú stránku vo svete. Preto si myslím, že rozsah pôsobnosti má zodpovedať Rimu 1 a Bruselu 1 ktoré uplatňuje európske právo, keď predaj smeruje na európsk- k európskemu spotrebiteľovi. Pokiaľ ide o zoznam hamby, to nie je pre nás priateľné. My sme len teraz prijali na, nariadenie UTIP, to bolo veľmi ťažké, náročné. Bol tam veľký boj v trilógu a prečo chceme znovu vytvárať tento boj? a otvárať ho. Nemá to význam pre ostatné skupiny, ktoré, sú proti, ktoré boli proti tomuto nariadeniu a niektorí ho napadli pred dvomi týždňami v pléne. Prečo tu chceme pracovať so zlou legislatívou? Platformy nie sú supermarkety, až na niekoľko výnimiek tam nie je žiaden čerstvý tovar, ktorý sa môže pokaziť a ten tovar, to, o ktorý tu ide, je vyrobený najmä v Európe, takže ten, to porovnanie medzi fyzickými obchodmi a platformami je nesprávny. UGDP má pokryť vzťahy medzi farmármi a supermarketmi, ale my nevieme o žiadnom farmárovi, ktorý by stratil svoj biznis kvôli platforme. Takéto pozmeňujúce návrhy nepodporíme. Článok 12 a kolektívna náprava chcú to lepšie zosúľadiť s návrhmi ku kolektívnym nápravným opatreniam a my podporujeme takéto návrhy. Nepochybujeme o to. A na záver, observatórium ALDE je skôr za pôvodný návrh komisie. Uznávame, že spravodajca nechce vytvárať precedens, predsa len si uvedomujeme, že observatórium sa môže využiť ako ďalší krok k e, celoeurópskej regulácii elektronického obchodu a chcú tu, hovoríme tu napríklad o článku 29, na, e, ktorý sa týka GDPR. Myslím si, že nemusíme vytvárať ďalší orgán pre expertov, aby prejavili svoj vplyv. Tu na DITA končí a zdôrazňuje, že dúfa, že spravodajca zohľadní aj návrhy ALDE pri zapracovaní do nového znenia. Potrebujeme, aby sa toto nariadenie stalo e, realitou a bolo prijaté a ovstýtlo sa pod Vianočným stromčekom. Ďakujem pekne za zelených. Nech sa páči. Ďakujem pekne. Pre všetkým by som sa chcela poďakovať spravodajkyni ešte raz za vynikajúci návrh správy. Ako sme si vypočuli rôzne skupiny, názory sa pomerne rôznia a podľa nás pôvodný návrh správy bol pomerne vyvážený a dúfame, že snáď niektoré z našich pozmenujúcich návrhov pomôžu e, k hľadaniu spoločnej cesty akceptovateľnej pre všetkých Predovšetkým by som chcela zdôrazniť jednu z hlavných inovácií, ktorú sme doplnili do návrhu. Ide o explicitné zaobchádzanie zneužívajúcich oznámení. Môžu byť prípady, kedy platformy konajú proti podnikateľským užívateľom, ale takisto môže byť jeden podnikateľský užívateľ, ktorý využije možnosť nahlasovacieho mechanizmu na platforme preto, aby konal proti konkurentom a to nekalo. A to je téma, o ktorej sa hovorilo aj v dopadovej štúdie, ktorú spravila komisia. Takže my sme sa chceli e, doplniť ustanovenia, explicitné ustanovenia o transparentnosti, tak aby podniky nemohli zneužívať mechanizmy nahlasovania na platformách, aby nekalo e, konkurovali. E, čo sa týka rozsahu pôsobnosti, snažili sme sa zahrnúť aj e, voice assistance a všeobecne chceli sme definície technologicky neutrálne a nadčasové. E, čo sa týka operačného systému, áno, je to problém, ale nie je to v pozmenujúcich návrhoch, ktoré máme na stole dobre rozpracované. Podľa mňa pán Dalton správne upozornil na to, že tam, ak je problém, ide o to, že operačné systémy sú priamo napojené na platformu, ale žiaľ, pozmenujúce návrhy, ktoré navrhujú zahrnutie operačných systémov, nerozlišujú takýmto spôsobom a existujú operačné systémy aj na offlineových zariadeniach a to by nebol správny nástroj ako nariadenie pre onlineové platformy. Takže môžeme navrhnúť dve východiska v tejto veci. Buď to pôjde do revíznej doložky, alebo presnejšie obmedzíme, presnejšie o akých operačných systémoch hovoríme a aby sme hovorili iba o operačných systémoch, ktoré sú priamo prepojené na platformu, e, na ktorú sa vzťahuje tento návrh. A čo sa týka MFN doložku, nechceme úplný zákaz, ale našim pozmenujúcim návrhom by sme mohli nájsť kompromis, kedy by sme obmedzili to, aké doložky sú vhodné a aké nie a boli časovo obmedzené a e, riadili sa všeobecnými princípmi korektnosti E, v mnohých veciach je možné nájsť takúto zlatú strednú cestu. E, možno hovoriť o čiernom zozname ešte príliš skoro, ale e, sme za to, aby princípy korektnosti boli v návrhu, aby sme sa neobmedzovali úplne len na transparentnosť. To všetko z mojej strany a ja očakávam dobrú spoluprácu v nadchádzajúcich týždňoch na práci na pozmeňujúcich návrhoch. Ďakujem pekne, e, pán Gue. Ďakujem pekne, pani predsednička. Ďakujem veľmi pekne aj spravodajkyni. To, že som nastolil 26 pozmenujúcich návrhov, e, čo nie až tak veľa jednoznačne svedčí o tom, že oceňujeme prácu spravodajkyni aj správu. Vo všeobecnosti e, môžem súhlasiť s tým, čo tu zaznelo e, z predrečničky, že naše názory sa rôzne. ale my patríme k tým, ktorí sú za široko koncipovaný rozsah pôsobnosti, operačné systémy a to, čo tu zaznelo na ich tému, asi to musíme lepšie zadefinovať, ale v každom prípade by mali byť zahrnuté. Sme za transparentnosť, rovnako ako spravodajkynia a môžeme preto podporiť niektoré kompromisy, ktoré už, už sú na stole. Takisto zašleme naše pripomienky k týmto kompromisom ešte do konca dnešného pracovného dňa. Sme za čierny zoznam, ten by však nemal byť taxatívny. Ja chápem, že technologický vývoj tu je a nedá sa všetko vyreglementovať raz a navždy, ale určite by pomohlo, ak by sme mali čierny zoznam, tak aby toto nariadenie malo nejaký zmysel. A čo sa týka obmedzujúcich praktík, reštriktívnych praktík, ja vôbec nesúhlasím s tým, čo sa tu hovorí, s tým e, o sektore hotelov, nejaká maličké platformy, ktoré konkurujú veľkým hotelovým reťazcom. Nie je to práve naopak. Všetky tieto maličké platformy v končnom dôsledku patria, ak sa pozrite na to, komu patria, trom veľkým americkým firmám. Takže platformy sa zamerikanizovali v tomto sektore a nie naopak. A je pravdou, že to je jeden proti druhému. A obe sú veľké, ale e, môže to byť nejaký e, malý európsky hotel, ktorý trpí e, na, kvôli veľkej americkej platforme. Čiže nemali by sme sa takto obracať. To je asi všetko z mojej strany, ako som povedal. Konštruktívne prispejeme ku kompromisom a chcem poprať spravodajkyni veľa úspechov, pretože tých pozmenujúcich návrhov je e, niekoľko stoviek. Ďakujem pekne. Marko Zulo, ten tu nie je, takže poďme rovno na Európsku komisiu. Nech sa páči. Áno, ďakujem pekne spravodajkyni aj ostatným za tvrdú prácu na tejto téme. Naozaj e, úvahy a výskum, na ktorých stavia táto správa, sú obdivuhodné. Jednoznačne to svedčí o význame tejto témy. Mm, keď máte toho na stole naozaj veľa, končí sa váš mandát, takže je potrebné oceniť, že toto je dôležité pre hospodárstvo, pre malé a stredné podniky. Všetko to, čo som si prečítal v rôznych pozmeňujúcich návrhoch, sú surreálne problémy a s veľkou väčšinou z nich sa stretli aj pri našej, našej vlastnej práci. Pre vás, ako aj pre nás, je veľkým problémom to, ktoré z týchto problémov môžeme a mali by sme riešiť cez tento nástroj a ako. E, zdá sa to byť taká jednoduchá veta, ale nás to viedlo k tomu, že sme navrhli to, čo sme navrhli. Nehovorím, že to je dokonale, išli sme k tomu veľmi vyváženým a obozatným spôsobom, zohľadňujúc komplexnosť, o ktorom hovorili aj kolegovia. A vzhľadom na nejedn- neistotu, aby sme nenavrhli niečo, čo v konečnom dôsledku môže mať neželané dôsledky. A to, v tom spočíva to umenie nájsť tie správne kompromisy, ktoré sú tie ďalšie veci, ktoré podľa vás my sme nezohľadnili náležitým spôsobom, o aký presne problém sa jedná, ako mu to má byť naformulované, tak aby to bolo čo najvyváženejšie a čo najzacielenejšie a ako môžeme zabezpečiť to, aby dopad týchto ustanovení v teréne zlepšil situáciu a nevytváral nové problémy. To určite nie je ľahké. No a na záver, jednoznačnosť je veľmi dôležitá. Toto je nariadenie, niektoré z navrhovaných pozmeňujúcich návrhov uh, som nepochopil hneď na prvé čítanie, nepochopil som, o čo tam vlastne ide, aké majú dôsledky. A viem si teraz predstaviť, že všet, všetci hospodárski aktéry sa potom musia e, vysporiadať s legislatívou. Musí byť jasné, prečo je tá legislatíva taká, aká je a čo má za cieľ dosiahnuť. Môžeme ďalej o tomto diskutovať s vami a očakávam konštruktívne e, diskusie na trialogu. Moc času na to až tak nemáme. Ďakujem pekne a ako už oznámila Kristol, e, diskusie o pozmeňujúcich návrhoch a kompromisy kompensujú návrhov budeme mať počas novembrového stretnutia. Neviem, či Krista, chceš niečo ešte na záver povedať. Nech sa páči, máš slovo. Ďakujem pekne, veľmi stručne. Kolegovia, predovšetkým ďakujem za vaše pripomienky a napriek tomu, že to možno znie tak, že sa nevieme dohodnúť, ja sa stále snažím zistiť, čo sa dá spraviť preto, aby všetky skupiny a ich názory boli premietnuté do konečných kompromisov. Viem, že jedna skupina žiadala dlhší čas na to, aby mohli e, e, vyjadriť pripomienky, ktoré sú technického charakteru. Ja s tým nemám problém, dávam viac času a pošlem vám e-mail, aby ste vedeli, dokedy máte čas na pripomienky. A teším sa na ďalšiu spoluprácu a dúfam, že e, určite sa v konečnom dôsledku dopracujeme k dobrému výsledku. Ďakujem pekne a týmto môžeme teda prejsť priamo na hlasovanie, na dnešné hlasovania. A prvý spis, o ktorom budeme hlasovať, to je návrh stanoviska návrhu nariadenia, ktorým sa vytvára Európsky fond obrany. Pán López Isturiš White je spravodajca. Diskutovali sme o tom dnes, takže poďme rovno hlasovať. Pozme, najprv pozmeňujúcich návrhoch 36 a 37 sú identické. Kto je za? Proti? Zdržali sa? Zamietnutí. Kompromis 3 za? Proti? Zdržali sa? Schválený. Pozmeňujúci návrh 86 za? Proti? zdržali sa schválený, kompromis 1 za, proti, zdržali sa schválený, pozmeňujúci návrh 94 za, proti, zdržali sa zamietnutý, 93 za, proti, zdržali sa zamietnutý, 96 za, proti, zdržali sa zamietnutý, 95 za, proti, zdržali sa zamietnutý. Ovejme, overme pozmeňujúci návrh 95. Koniec hlasovania. Zamietnutý. 98 za, proti, zdržali sa, zamietnutý. 97 za, proti, zdržali sa, zamietnutý. Overme 97. Koniec hlasovania. Zamietnutý. Potom kompromis 2 za proti, zdržali sa schválení. Potom kompromis 4 za, proti, zdržali sa schválení. Pozmeňujúci návrh 118 za, proti, zdržali sa schválení. 119 za, proti, zdržali sa zamietnutí. Kompromis 5 za, proti, zdržali sa schválení. Pozmeňujúci návrh 131 za, proti, zdržali sa schválený. Potom kompromis 6 za, proti, zdržali sa schválený. Kompromis 8 za, proti, zdržali sa schválený. Pozmeňujúci návrh 154 za, proti, zdržali sa zamietnutý. Overme. 154. Konec hlasovania. Zamietnutý. Potom pozmenujúci návrh 155 za, proti, zdržali sa, zamietnutý. 156 za, proti, zdržali sa, zamietnutý. 157 za, proti, zdržali sa zamietnutí, 158 za, proti, zdržali sa zam- schválený, kompromis 7 za, proti, zdržali sa schválený, 171 za, proti, zdržali sa zamietnutí, 209 za, zdržali sa schválení. Overujeme 29, pozmenujúci návrh 29. Konec hlasovania. Zamietnutý. Potom ideme na pozmenujúci návrh 30 za, proti, zdržali sa, schválený. Overujeme pozmenujúci návrh 30. Končím hlasovanie a bol schválený Teraz e, pozmeňovací e, návrh 31 za, proti, zdržali sa, schválený. Pozmeňovací e, návrh 35 za, proti, zdržali sa, schválený. 173 za, proti, zdržali sa, schválený. Potom ďalší 174 za, proti, zdržali sa, zamietnutý. 175 za, proti, zdržali sa zamietnutý, 176 za, proti, zdržali sa schválený, ďalej 177 za, proti, zdržali sa schválený, ďalej pozmeňovací návrh 107, aha, pardon, ten bol vypustený, 180 za, proti, zdržali sa, ďalej ten bol tiež vypustený, 183 ďalej, za, proti, zdržali sa, zamietnutý, 182 za, proti, zdržali sa, 184 za, proti, zdržali sa, zamietnutý, kompromis 9 za, proti, zdržali sa, schválený, Ďalej pokračujeme pozmeňovacím návrhom 195 za, proti, zdržali sa, zamietnutý 196 za, proti, zdržali sa, schválený 197 za, proti, zdržali sa, schválený 198 za, proti, zdržali sa, schválený Pozmeňovací návrh 39 za, proti, zdržali sa, schválený. Kompromis 10 za, proti, zdržali sa, schválený. 43 za, proti, zdržali, schválený, 44, za, proti, zdržali, zase schválený, 45, za, proti, zdržali sa, schválený, 46, za, proti, zdržali sa, schválený, 11, za, proti, zdržali sa, Kompromis 12 e, za, proti, zdržali sa. Schválený pozmeňovací návrh 53 za, proti, zdržali sa. Schválený pozmeňovací návrh 4 za, proti, zdržali sa. Schválený. Ďalej 54 za, proti, zdržali sa. Schválený 56 za, proti, zdržali sa. Zamietnutý Pozmeňovací návrh 57 za, proti, zdržali sa, schválený. Kompromis 13 za, proti, zdržali sa, schválený. Pozmeňovací návrh 51 za, proti, zdržali sa, zamietnutý. Pozmeňovací návrh 6 za, proti, zdržali sa, schválený. Kompromis 14 za, proti, zdržali sa, schválený. Pozmeňovací návrh 67 za, proti, zdržali sa zamietnutí, 68 za, proti, zdržali sa zamietnutí, 69 za, proti, zdržali sa zamietnutí, pozmeňovací návrh 8 za, proti, zdržali sa, schválený, pozmeňovací návrh 9 za, proti, zdržali sa, schválený, 72 za, proti, zdržali sa, schválený, 73 za, proti, zdržali sa, zamietnutí. Takže 73 ešte skontrolujeme. Myslím, že jednoznačne bol zamietnutý. Uzatváram hlasovanie a skutočne jednoznačne zamietnutý. Ďalej 74 za, proti, zdržali sa, zamietnutý. Kompromis 15 za, proti, zdržali sa, schválený. Pozmeňovací návrh 79 za, proti, zdržali sa, schválený. 80 za, proti, zdržali sa. Nebolo to celkom jasné, takže skontrolujeme pozmeňovací návrh 80, prosím. Uzatváram hlasovanie. Áno, bol schválený. Ďalej budeme pokračovať pozmeňovacím návrhom 82 za, proti, zdržali sa, e, zamietnutý 83 za, proti, zdržali sa, schválený. Ďalej pozmeňovací návrh 11 za, proti, zdržali sa, schválený a potom e, posledné hlasovania budeme absolvovať elektronicky. Uzatváram hlasovanie. Konečné hlasovanie je schválené 24 proti. 23 za, 7 proti a 1 sa zdržal, takže blahoželáme pánovi Lópezovi Whiteovi. No a teraz ďal, ďalšie hlasovanie sa týka programu Digitálna Európa na obdobie 2021-2027. Pani Gabart je našou spravodajkyňou v tomto prípade. Takže najprv budeme pokračovať kompromisom 6 za, proti, zdržali sa, schválený pozmeňovací návrh 1.02 za, proti. To vôbec nebolo jasné, čiže ešte raz poprosím. 102 za, proti, Zdržali sa? Myslím, že bol schválený, ale overíme si to radšej. Prosím. Uzatváram hlasovanie. Bol schválený. 102 za, proti, zdržali sa, zamietnutí. 104 za, proti, zdržali sa, zamietnutí. 105 za, proti, zdržali sa, schválený 106 za, proti, zdržali sa, schválený 107 za, proti, zdržali sa, zamietnutý a 107 ehm, si overíme. Uzatváram hlasovanie, bol zamietnutý 108 za, proti, zdržali sa, zamietnutý, kompromis 1 za, proti, zdržali sa, schválený, kompromis 2 za, proti, zdržali sa, schválený, pozmeňovací návrh 118 za, proti, zdržali sa, to si overíme, takže 118, tento pozmeňovací návrh 118 si overíme v hlasovaní. Uzatváram hlasovanie, bol schválený, takže ďalej. Pozmeňovací návrh 122, e, 122, za, proti, zdržali sa, schválený, kompromis 3, za, proti, zdržali sa, schválený, kompromis 4, za, proti, zdržali sa, schválený, kompromis 5, za, proti, zdržali sa, schválený. Teraz budeme pokračovať pozmeňovacím návrhom 168 za, proti, zdržali sa. Takže 168 za, proti, zdržali sa, zamietnutý, 169 za, proti, zdržali sa, zamietnutý, 170 za, proti, zdržali sa, zamietnutý, 178, 171, prepačte, hovorí pani predsednička, za, proti, zdržali sa, zamietnutí, 172 za, proti, zdržali sa, zamietnutí, 173 za, proti, zdržali sa, schválení, 174 za, proti, zdržali sa, zamietnutí, 44 za, proti, zdržali sa, 175 za, proti, zdržali sa, zamietnutí, 176 za, proti, zdržali sa, zamietnutí. 176 si overíme. Uzatvárame hlasovanie, takže bol schválený, prepáčte, hovorí pani predsednička, 176 schválený, 177 za, proti, zdržali sa, schválený, 178 za, proti, e, zdržali sa zamietnutí 179 za, proti, zdržali sa zamietnutí 180 za, proti, zdržali sa, takže schválený 181 za, proti, zdržali sa schválení 182 za, proti, zdržali sa 183 za, proti, Eh, zdržali sa zamietnutí, teraz budeme pokračovať 74 za, proti, zdržali sa zamietnutí, 50 za, proti, zdržali sa schválení, 51 eh, za, proti, zdržali sa schválení, 185 eh, za, proti, zdržali sa zamietnutí, 186 za, proti, zdržali sa zamietnutí, 197 za, proti, zdržali sa zamietnutí, Teraz eh, si ešte overíme v hlasovaní 197. Uzatváram hlasovanie. Bol schválený. Ďakujem vám. Teraz kompromis 7 za, proti, zdržali sa schválený. Teraz budeme pokračovať eh, pozmeňovacím návrhom 53 za, proti, zdržali sa schválený. Kompromis 8 za, proti, zdržali sa schválený. Pozmeňovací návrh 65 za, proti, zdržali sa, schválený. 212 za, proti, zdržali sa, schválený. Pozmeňovací návrh 57 um, za, proti, zdržali sa, zamietnutý. Pozmeňovací návrh 58, takže 57 si overíme hlasovaním. We close the vote. Uzatváram hlasovanie, bol zamietnutý. Takže 58 za, proti, zdržali sa, zamietnutý. 59 za, proti, zdržali sa, schválený. Teraz 60 za, proti, zdržali sa, schválený. 61 za, proti, zdržali sa, schválený. 62 za, proti, zdržali sa, schválený. 63 za, proti, zdržali sa schválení 64 za, proti, zdržali sa schválení 65 za, proti, zdržali sa toto ešte overíme, takže 65 overíme hlasovaním, prosím. Uzatváram hlasovanie. Tento bol schválený 66 za, proti, zdržali sa, schválený 213 za, proti zdržali sa schválený 214 za, proti, zdržali sa schválení, 215 za, proti, zdržali sa schválení, 67 za, proti, zdržali sa schválení, 216 za, proti, zdržali sa schválení, 68 za, proti, zdržali sa schválení, 69 za, proti, zdržali sa schválení, Pozmeňovací návrh 1 za, proti, zdržali sa schválený. 70 za, proti, zdržali sa schválený. 71 za, proti, zdržali sa schválený. 3 za, proti, zdržali sa schválený. 72 za, proti, zdržali sa schválený. Kompromis 9 za, proti, zdržali sa schválený. 79, pozmeňovací návrh 79 za. Nie, nie, nemusíme o tom hlasovať. 79 za, proti, zdržali sa. Myslím, že bol zamietnutý, ale overíme v hlasovaní, takže 79 overujeme, prosím. Uzatváram hlasovanie. Jednoznačne zamietnutý, 10 za, proti, Ešte raz, e, pozmeňovací návrh 10 za, proti, zdržali sa schválený, 8, 8 za, proti, zdržali sa schválený, 11 za, proti, zdržali sa zamietnutý. Chcete overiť, takže overujeme pozmeňovací návrh 11. We close the vote. That's rejected. Zamietnuté. Kompromis 11 za proti, zdržal sa, prijaté. Pozmenujúci sa za, proti, zdržal sa, prijaté. 82 za, proti, zdržal sa, prijaté. 14 za, proti, zdržal sa, prijaté. 30, 83 za, proti, zdržal sa, prijaté. 15 za, proti, zdržal sa, prijaté. 16 za, proti, zdržal sa, prijaté. 17 za, proti, zdržal sa, prijaté, 18 za, proti, zdržal sa, prijaté. Ty robíš, Richa, takéto cvičenia tu. 84 za, proti, zdržal sa, prijaté. 85 za, proti, zdržal sa, prijaté. 86 za, proti, zdržal sa, prijaté. Kto chce preveriť čo? pretože to bolo veľmi jasne prijaté. A ty to chceš preveriť? Takže 87 za, proti zdržal sa prijaté, 19 za, proti zdržal sa prijaté, 88 za, proti zdržal sa. Ja si myslím, že prijaté, ale si preveríme 88. Close votes. Prijaté 20 za, e, prijaté 89 za, proti zdržal sa prijaté, 21 za, proti zdržal sa prijaté, 12, kompromis 12, to sa nehlasuje o tom, takže 19 za, proti zdržal sa prijaté, 90 to bola 90, 91 za, proti zdržal sa zamietnuté, 92 za, proti, zdržal sa. Takže 92 za, proti, zdržal sa. To si preveríme. 92 preverujeme. Prijaté. 23 za, proti, zdržal sa. Kompromis 13 za, proti, zdržal sa prijaté, 96 za, proti, zdržal sa prijaté, 25 za, proti, zdržal sa prijaté, 97 za, proti, zdržal sa prijaté, 26 za, proti, zdržal sa prijaté, 27 za, proti, zdržal sa prijaté, 98 za, proti, zdržal sa prijaté. Preveríme si 98. Končíme hlasovanie prijaté. 28 za, proti, zdržal sa, pri, zamietnuté, 29 za, proti, zdržal sa, prijaté a konečné záverečné elektronické hlasovanie. Končíme hlasovanie a je to prijaté 30 hlasov za, len jeden hlas proti. Gratulujem spravodajcovi. A naše posledné hlasovanie dnes chcem pripomenúť, že námietka, obdobie námietky 13. oktobra vypršalo, nebola podaná žiadna námietka proti správe a keďže platidlo 52.2, tak táto správa sa považuje za schválenú. A teraz hlasujeme o mandáte začať rokovania elektronicky hneď, prosím. A otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Je to prijaté 29 hlasmi a jeden sa zdržal hlasovania. Takže môžete začať rokovania a to znamená, že týmto môžeme ukončiť dnešné hlasovanie a prechádzame našemu ďalšiemu bodu programu a to je posúdenie. Chcem vás poprosiť, poslanci, prosím, Keby ste opúšťali miestnosť pomaly a ticho, ideme posudzovať návrh správy o vytvorení colného programu na spolupráce v oblasti colníctva. Pani Grapini je našou spravodajkyňou. Dúfam, že budem môcť hovoriť, lebo je to tu trocha rušné. Dovolte, aby som vás informovala, že zajtra je termín o 12. do 12. treba predložiť pozmenujúce návrhy. Vychádzala som z toho, že ide o jeden z hlavných pilierov fungovania vnútorného trhu. To je colná únia a Zatiaľ sme náš cieľ nedosiahli a to je vysvetlené aj v dôvodovej správe. Musím však konštatovať, že tu mám kritickú pripomienku na adresu komisie, pretože e, neskoro oznámila, čo sa udialo v členských štátoch. Áno, zodpovednosť je na členských štátoch, avšak táto vec sa mala dôsledne sledovať a riešiť. Tu sa hovorí, že 70 bude hotových do roku 2020. Avšak my si samozrejme želáme, aby spolupráca v colnej oblasti medzi členskými štátmi bola na vyššej úrovni. A to sa dá dosiahnuť pomocou príslušnej architektúry informačných systémov a infraštruktúry. Domnievam sa, a už som aj predložila v tomto zmysle pozmenujúce návrhy, že tento program musí byť v prvom rade konzistentný a ucelený. A pokiaľ ide o niektoré formulácie, Európskej komisie sú vágne formulované, mali by byť konkrétnejšie. Musíme sa tu zaoberať e, zásadovi transparentnosti, proporcionality, nediskriminácie. To všetko musíme zohľadniť, áno, ale pokiaľ ide o túto správu, tak tu musíme doplniť návrh komisie, to je modernizácia colných procesov. Musíme si uvedomiť, že ekonomická aktivita a štruktúra a táto konfigurácia na vnútornom trhu prechádza transformáciou a systémy, ktoré robíme, musia reagovať na tieto transformačné postupy. Takto to musíme vidieť. Nemôže to byť iba pre súčasnú situáciu, musí to byť aj do, budúcna, do budúcnosti. Na to, preto to je tento program zásadný, rozhodujúci E, preto, ako tento systém funguje a nakoľko funguje dobre alebo zle. Aby sme mali rovnakú hospodárskú súťaž, korektnú hospodárskú súťaž a ochranu spotrebiteľa. Musíme to prevera, preverovať, dohliadať na to a musíme sledovať, aké obchody sa dejú, Musíme sa na to pozerať nielen z hľadiska vonkajšieho, ale aj z hľadiska vnútorného trhu. A chcela by som ešte zdôrazniť, že ten rozpočet, ktorý komisia tu na navrhuje, neuvažovala v ňom s nepredvídateľnými výdajmi a neuvažuje v ňom ani s Brexitom. A Brexit bude mať rozhodne jednoznačne dopady. A vôbec to tu nie je zohľadnené. Takže dúfam, že kolegovia z ostatných politických skupín to v svojich návrhoch doplnia, pretože tých 28 štátov musí prijať celú zodpovednosť a je dôležité, aké rámcové nariadenie budeme mať. A komisia nemôže postupovať tak, ako to bolo pri programe do roku 2020. Musí veci sledovať a lehota je až do roku 2025. Tam sú niektoré takéto dátumy, ale ja ako spravodajkyňa sa domnievam, že je veľmi dôležité ako čo najrýchlejšie uviesť tento program do života. Je to predsa program, ktorý je pokračovaním predchádzajúceho programu, následníkom predchádzajúceho programu. Našim záujmom je jasný dohľad nad vnútorným trhom, potom spravodlivá eh, hospodárska súťaž a tretím cieľom je ochrana spotrebiteľov. Colná únia a modernizácia všetkých procesov môže stimulovať hospodárskú aktivitu. Nesmie to spôsobovať nejaké veľké zatíža, zaťaženie alebo náklady pre malé a stredné podniky. Musí to byť e, prístupný, efektívny program, jednoduchý program s minimálnymi nákladmi a malým zaťažením MSP. A ako som už povedala, musíme zabezpečiť aj príslušnú ochranu spotrebiteľov a ich záujmov Colné programy sú dôležité pre dosiahnutie všetkých ďalších cieľov EÚ na vnútornom trhu a ja s napätím budem čakať na to, aké návrhy mi predložíte dnes a aké mi predložíte ešte do zajtra, do 12. A dúfam, že Mikuláš nám potom prinesie e, pekné prekvapenie. Ďakujem najprv tieňovi spravodajci pán Štefanec prvý. Ďakujem pani predsednička. Chcem sa poďakovať na začiatok pani spravodajkyni, lebo súhlasím s jej pripomienkami, najmä keď hovorí o potrebe zahrnúť e, situáciu po Brexite a súhlasím aj s vyjadrením o MSP. V zásade chcem zdôrazniť, že colná únia je významným príkladom úspešnej integrácie do EÚ a colnice sú ochrancom vonkajších hraníc a e, z hľadiska ochrany pred e, útokmi s neskvalitným tovarom a podobne. Takisto zohrávajú aj dôležitú úlohu pri, e, v boji proti terorizmu v súčasnom období hovoríme o ukončení papierových postupov. Všetko sa má diať elektronicky a hovoríme o 50 miliónoch eur v období 21 až 27 a colná spolupráca, budovanie kapacít sa bude týkať okolo ľudského networkingu, posilňovania spôsobilosti a informačná technika, budovanie kapacít na druhej strane. Myslím si, že colné programy musia byť konzistentné s ostatnými programami, ako je Európsky program boja proti podvodom, Digitálna Európa, jednotný trh alebo nástroj e, prepojenia Európy. Taktiež podám niekoľko pozmenujúcich návrhov do zajtra, ale celková implementácia colného programu, vrátanie kontraktov a financií by mala byť odrazená v rozpočte tak, že je to transparentné, proporcionálne, rovnaké zaobchádzanie, nediskriminácia. Takže prídeme s niekoľkými pozmenujúcimi návrhmi v tomto duchu. Ďakujem. Ďakujem. A za ECR ja som Tieňová a budem hovoriť po holandsky. Najprv sa chcem poďakovať spravodajkyni za prácu, ktorú odviedla. Pozorne som preštudovala návrh správy a v zásade v hrubej línii s ním súhlasím. Za EKR podporím tie myšlienky, ktoré sú za tým, že potrebujeme väčšiu spoluprácu medzi členskými štátmi v colnej oblasti prídem s pozmeňujúcimi návrhmi, ktoré jasne ukazujú, že potrebujeme väčšiu koordináciu medzi členskými štátmi, ako aj väčšiu zodpovednosť na strane Európskej komisie, pretože e, colná oblasť sa ukazuje ako zdroj príjmov pre Európsku komisiu a vyzerá to tak, že ako keby sme dali my teraz Biankošek komisii, takže komisia musí mať aj príslušné právomoci v tejto oblasti. Vidíme ale, že sú stále rozdiely medzi členskými štátmi. Nemôžeme postupovať copy-paste a všetko takto prispôsobiť vo všetkých členských štátoch. To, čo funguje v jednom členskom štáte, nemusí fungovať v druhom členskom štáte. Takže na to musíme dať ešte pozor Viacej sa musíme venovať už infraštruktúre výpočtovej techniky. Ide tu o spoluprácu medzi členskými štátmi, ako aj s Európskou komisiou. Treba to zjednodušiť, pretože takto by mohli byť postupy rýchlejšie a treba na to vyčleniť príslušné potrebné finančné prostriedky, i keď nevieme, aký to bude mať vplyv na rastúce príjmy správa dovozu, ale spolu so spravodajkyňou a ostatnými tieňovými spravodajcami budeme pracovať na tom, aby bol výsledok dobre vyvážený. A teraz dávam slovo pánovi Selimovičovi, ktorý je e, za Alde tieňovým spravodajcom. Ďakujem veľmi pekne, pani predsednička. Dovolte, aby som sa poďakoval pani Grapini za návrh správy. Je to dobré východisko, dobrý základ pre našu prácu. Ako komisia povedala, colná únia je významným prípadom úspešnej integrácie EÚ. Je to jedna z tých mála oblastí EÚ, kde je výlučná kompetencia a bez tohoto by nebolo možné odstrániť vnútorné hranice. EÚ je najväčší obchodný blok vo svete, 50 svetového obchodu. Takže je to významná oblasť, ktorú treba robiť správne a dobre. Celkový počet colných vyhlásení za 15 rokov neustále ja rastie 3013 miliónov za v roku 2016. To je 10 vyhlásení za sekundu a 98% z nich sa robí elektronicky. Preto podporujeme úplne návrh komisie vytvoriť nový colný program, a podpor, ktorý by podporil prácu a spoluprácu medzi colnými orgánmi. Musíme zabezpečiť, že colný kódex od roku 2000 sa ďalej e, uplatňuje a presadzuje. Článok 3 hovorí o colných programoch a som presvedčený, že takýto program sa má použiť najmä na to, aby sa vytvoril elektronický systém, ako je uvažovaný v Európskom solnom kódexe. A je potrebné posunúť lehotu na vytvorenie takéhoto systému do roku 2023. Môžem uistiť e, komisie členské štáty o tom, že je tu spoločne zdieľaná frustrácia z toho, že tieto elektronické systémy sa stále odkladajú na neskôr a na neskôr. Tieto odklady jednoducho by sa už mali zastaviť a preto program pre colníctvo by mal pre všetkým financovať tie aktivity, ktoré sú zamerané na vytvorenie takých tých systémov. Ja úplne súhlasím s pani Grapiny v tomto bode a v tomto zmysle predložím aj pozmenujúce návrhy. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne. Za zelených je pán Redal, Julia Redalta tu nie je, takže pán Šváb dostáva slovo. Áno, ďakujem pekne. Ja by som takisto chcel poďakovať pani Grapini aj pánovi Štefancovi. E, podporujem e, to, čo navrhuje pani Grapiny, prostredok na spoluprácu v tolnej správe medzi členskými štátmi e, by nemal jednoducho sa zneužívať na financovanie Brexitu. Hovoríme tu o programe spolupráce v rámci EÚ medzi členskými štátmi v EÚ a tak už povedal pán kolega Selimovič, e, sú tu otvorené dvere. To robí problémy a preto je veľmi dôležité, e, keď hovoríme o implementácii právneho aktu, musíme zvážiť práve tento aspekt, keď hovoríme o návrhu komisii ohľadom dátumu E, zavedenia IT systémov musí existovať komunikácia medzi členskými štátmi a tá musí byť efektívna. Komisia takisto uvádza, že to všetko súvisí s plnením rozpočtu. Áno, môže to tak byť, ale ja si takisto myslím, že členské štáty ešte stále dúfajú, že raz EU rozpočet im dá príležitosť, aby mohli si vybudovať vlastné systémy s príspevkom z e rozpočtu, ale takto by to byť nemalo. A preto musí byť určitá doložka, ktorá bude nútiť členské štáty a zabezpečí to, aby členské štáty nemohli si vlastné systémy budovať z prostriedkov eurozpočtu. Colné orgány a iné národné orgány. Samozrejme, nemôžeme donútiť členské štáty, aby niečo robili sami, ale ak by sme mali viacero, ak budeme mať viacero IT systémov, tak e, samozrejme to bude len zmysluplné pre všetkých, aby sme mali taký systém, ktorý bude zmysluplný pre všetkých a bude spolu fungovať. Takže podporujem pani Grapiny. Ďakujem a teraz odovzdávam slovo pani Perula z Európskej komisie. Nech sa páči. Thank you very much. Ďakujem pekne za udelenie slova. Ja by som chcela sa poďakovať eh, všetkým rečníkom za ich vystúpenia, pre všetkým pani Grapiny a poďakovať za to, že zdôraznila význam colnej únie a za to, že pripomenula, že naozaj to je jedna z mála oblastí výlučnej príslušnosti, výlučnej kompetencie. Avšak chcela by som to doplniť tým, že pripomenieme niečo iné. Ak legislatíva spadá do výlučnej kompetencie. To je pravda, ale implementácia colnej únie a legislatívy v oblasti colnej únie prináleží členským štátom. Členské štáty sú dôležitými aktérmi v tejto veci. Ja nebudem opakovať e, význam či ciele colnej únie. E, môžete si to prečítať v našom návrhu ako aj v samotnom kódexe colnej únie. E, finančná ochrana, ochrana finančných záujmov, bezpečnosť a e, zabezpečenie, uľahčenie zákonného, korektného obchodného styku. Ale chcela by som pripomenúť aj to, že program pre colníctvo nedefinuje politiku v colnej oblasti. Politika v colnej oblasti je definovaná inými textami na iných fórach a program pre colníctvo je nástrojom, ktorý máme na to, aby sprevádzal implementáciu politík a legislatívy v oblasti colnej správy. E, doplňa tieto veci cez nástroje, ktoré sú podpísané v návrhu a je to pre všetkým budovanie kapacít, to môže mať podobu aj cez IT. Je pravda, že aktuálny a budúci program pre colníctvo bude veľmi dôležitý štáty pri financovaní vývoja aktivít a úloh, ktoré spadajú pod e, kapitolu komisie. Tak je to zadefinované v návrhu. Tento program bude zároveň dôležitý aj pre ďalšie rozvíjanie sietí eh, a vzťahov medzi colnou správou, ako aj colnou správou a inými orgánmi štátnej správy. A tento program sa použije aj na ďalšie budovanie ľudských kapacít, čo je dôležitý aspekt, napriek tomu, že to nie je najdôležitejší aspekt v zmysle rozpočtových e, dopadov. A preto by som chcela povedať len toľko, že vítame správu pani Grapiny, pretože podľa nás táto správa podporuje náš návrh. Chcela by som možno uviesť, že máme rovnaké obavy ako pani Grapiny či ďalší rečníci ohľadom významu vývoja IT systémov Poznamenali sme si samozrejme aj správu dvora auditorov a chcela by som e, to doplniť tým, že poviem, že väčšina IT systémov, ktoré predpokladá e, colný kódex únie, bude pripravená ešte do konca aktuálne platného programu. Niektoré z nich, a to bolo náležite zvážené, budú presunuté do tej ďalšej generácie a E, sledujeme to zblízka, takže určite si všimnete, že práve pre tento účel v návrhu je článok, ktorý zohľadňuje možnosti komisie a členských štátov vytvoriť viacročný plán na sledovanie plnenia vývoja IT systémov. Či už sú tu tie prvky, ktoré spadajú pod odpovednosť komisie, alebo prvky, ktoré spadajú pod kompetenciu členských štátov. A to je zadefinované v tomto návrhu. Takéto plánovanie už dnes existuje, ale my sme využili tento návrh, ktorý máme pred sebou na to, aby sme zaintegrovali takéto plánovanie do nášho návrhu a tak reagovali aj na požiadavku či pripomienky dvora auditorov, ale predovšetkým preto, že program colníctvo financuje takmer na 100 všetky prúky IT systémov, ktoré spadajú pod zodpovednosť komisie. Čiže dávalo to zmysel zohľadniť toto a myslím si, že by to malo byť aj v súlade s tými obavami, ktoré ste vyjadrili že potrebujeme tieto veci opatrne obozretne zohľadniť. Takže vítame správu pani Grapiny. Podľa nás to je správa, ktorá predkladá hodnotné návrhy textu, upresňujúce návrhy a môžeme povedať, že v mnohých aspektoch ju podporujeme. Chcela by som spomenúť len dve technické záležitosti. Vy ste spravili určité návrhy, ktorými chcete meniť všeobecný cieľ programu, predovšetkým v článku 3, ale aj v súvisiacich odsekoch v preambule. Tento všeobecný cieľ v podstate je presne taký istý, ako nájdeme v programe alebo fonde, o ktorom by za chvíľku hovoriť, pre financovanie technického vybavenia colnej správy. Spravili sme to zámerne, pretože tu úzke prepojenie medzi týmito dvoma programy, program colníctva bude financovať všetky aktivity spolupráce a networkingu, zatiaľ čo Custom Control Equipment bude financovať nákup, e, údržbu a modernizáciu technického vybavenia. A dúfame, že colná správa dokáže konať a využívať tieto dva nástroje. A preto zámerne sme použili tú istú terminológiu v oboch textoch. Mm, navyše by som chcela ešte povedať, že táto terminológia je prevzatá z únijného colného kódexu a teda e, má logiku e, naformulovať to tak, ako sme to naformulovali my. Druhá technická pripomienka sa týka toho, že určité návrhy zmien určitých článkov v podstate sa odvolávajú na horizontálne ustanovenia, ale sa o nich diskutuje v rámci viazočného finančného rámca na tejto úrovni. Existuje to skupina, ktorá e, v Európskom parlamente rieši viazočný finančný rámec, takže ak zmeníme tieto návrhy, tak potom je potrebné zabezpečiť aj to, že sa zabezpečí zosúladenie týchto sektorových e, návrhov, e, iných sektorových návrhov, ktoré obsahujú tú istú formuláciu. Takže to boli dve technické veci, ktoré som chcela upozorniť. Ešte raz sa chcem poďakovať pani Grapini za jej podporu konštruktívnu a dôkladnú správu, ktorá len svedčí o tom, že táto správa je dôležitá pre Európsky parlament. Ďakujem pekne. Ďakujem a skôr ako dám slo, vrátim slovo pani Grapini. Chcela by som vás informovať, že lehota na predloženie pozmejúcich návrhov sa zmenila zo 6. novembra, zo zajtrajška, na 13. novembra. Takže máme trochu viac času na predloženie pozmeňujúcich návrhov. Čiže lehota 13. november. Pani Grapiny, e, nech sa páči, máte slovo. Ďakujem pekne a chcem sa veľmi pekne poďakovať všetkým, ktorí sa vyjadrili, nie len tieňovým spravodajcom, ale aj komisii a podobne ako povedala komisia, aj kolegovia tieňoví spravodajcovia, mám pocit, že sa blížime ku konsenzu, asi by sme mali prestať e, na seba ukazovať prstom a snažiť sa spolu zlepšiť situáciu. Áno, samozrejme, máme zdieľané kompetencie, samozrejme, členské štáty majú určité povinnosti a ak využijú tých 20 ktoré e, z colného príjmu, tak môžu modernizovať IT systémy na druhej strane súhlasím s Andreasom. Myslím si, že by sme mali zosúladiť, zladiť tieto programy. Ja si ešte pamätám, keď Rumunsko nebolo súčasťou Európskej únie a situácia sa veľmi líšila u nás od situácie v iných členských štátoch. E, mám na mysli malé a stredné podniky. Nič nie je zosúladené, nič nie je kompatibilné. Samozrejme, je množstvo prekážok. A my chceme prekážky e, týmto nariadením odstraňovať. Samozrejme, chceme zabezpečiť bezpečnosť a rovnaké zaobchádzanie. Ja si určite prečítam vaše pozmenujúce návrhy a určite sa nám podarí túto správu zlepšiť. Ale vzhľadom na skúsenosti chcela by som povedať, že kontrola a dohľad a dozor sú veľmi dôležité. Samozrejme, členské štáty musia toto nariadenie implementovať, ale komisia musí dohliadať nad nimi. A podnikateľské prostredie si vyžaduje patričnú kontrolu. Väčšina podnikateľov podniká korektne a chce dodržiavať predpisy. A preto by uprednostnili väčšiu transparentnosť, korektnosť, e, čo sa týka riadenia obchodného styku v rámci únie, ako aj medzi úniou a tretimi štátmi. Už som spolupracovala s tieňovými spravodajcami a vzhľadom na naše spoločné skúsenosti určite sa nám podarí dopracovať sa k dobrému kompromisu. Ďakujem pekne a týmto môžeme uzavrieť túto diskusiu a ísť na ďalšiu tému, ktorá úzko súvisí s predchádzajúcou témou. E, je to návrh správy, diskusia o návrhu správy v rámci integrovaného fondu riadenia hraníc sa vytvára nástroj na finančnú podporu e, zariadenia pre colnú kontrolu. Nech sa páči, e, pán Pospíšil ako spravodajca, máte slovo. Ďakujem pekne, pani predsednička. Um, chcel by som eh, odôvodniť tento návrh nariadenia, ako už tu odznelo, týka sa nového nástroja finančnej podpory na vybavenie na celné kontroly. A komisia navrhuje zriadiť tento finančný nástroj na základe predchádzajúcich žiadostí členských štátov. Podľa môjho názoru ide o veľmi závažnú a dôležitú vec, ktorá môže prispieť k lepšiemu fungovaniu našej vonkajšej hranice. Tento nástroj môže výrazne prispieť aj k lepšej ochrane hraníc členských štátov, najmä pred nelegálnym, nelegálnou prepravou tovarov. Súvisí to výrazne s predchádzajúcim nástrojom, o ktorom sa tu hovorilo, ktorý sa týkal nezákonného vstupu osôb na dané úz, ú, územie. Tento nástroj je dobre spracovaný, mám k nemu niekoľko pozmeňovacích návrhov, ktoré e, o chvíľku spomeniem, ale tie nie sú nejaké kľúčové. Chcem ešte na doplnenie doplniť, že na, na vybavenie na colnej kontroly by malo byť e, vymedzených 1,3 e, miliardy eur. Na prvý pohľad to môže vyzerať ako vysoká suma, ale po, komus- po konzultáciách s komisiou chcem skonštatovať, že táto suma bude len sotva stačiť a je možné, že v priebehu čerpania tejto sumy sa ukáže, že na zavedenie štandardov, na všetkých miestach, ktorých je v rámci EÚ viac ako tisíc, tak táto suma jednoznačne stačiť nebude. Väčší skener len pre informáciu kľudne môže stať až 4, 4 milióny eur. A pokiaľ ide o pozmeňovacie návrhy, o, ktoré, o ktorých tu chcem hovoriť, sú skôr formulačné, týkajú sa e, článkov 3, 9, 12 a 13, kde sa snažíme text presnejšie formulovať, tak aby e, sa nestávalo, že zamýšľaný návrh bude nesprávne pochopený. Ale okrem toho mám ešte tri pripomienky, ktoré majú vecný charakter. Poprvé, by som chcel spomenúť pravidlo, ktoré sa nachádza v úvodnom ustanovení číslo 15, kde sa rozvíja myšlienka, že takéto vybavenie na colné kontroly, ktoré by sa malo kúpiť z uvedenej finančnej sumy, bude možné využívať aj na dodatočné účely, ako napríklad ochrana hraníc a bezpečnosť. To znamená, že ide o, o akýsi pokus o súčinnosť s druhým navrhovaným nástrojom, ale po konzultácii s kolegami som prišiel k názoru, že je vhodné e, tu zachovať takéto druhotné využívanie, ale treba tomuto druhotnému využívaniu stanoviť určité mantinely, aby sa nestalo, že sa permanentne e, budú využívať takéto e, vybavenia na iný účel ako ten, na ktorý boli pôvodne kúpené. Takže budem tu navrhovať eh, také obmedzenie, aby bolo zrejme, že takéto druhé, druhotné využívanie by nemalo byť systematické a pravidelné. Eh, v zásade by malo ísť eh, skutočne len o výnimočné situácie. Okrem toho by som chcel hovoriť aj o článku 16 odsek 2. V tomto um, ustanovení sa explicitne uvádza, že finančné zdroje vyčlenené na tento nástroj okrem iného slúžia aj na, na um, uvádzanie um, a deklarovanie politických priorít EÚ. Ja toto ustanovenie považujem za neopodstatnené vzhľadom na, e, na cieľ, ktorý sledujeme. Myslím si, že um, tieto finančné prostriedky sú jasne určené na údržbu alebo nákup alebo teda mm, zaobstaranie takéhoto vybavenia na celné kontroly. Čiže e, takéto ustanovenie v texte nemá e, čo robiť a ja budem navrhovať e, vypustenie tohto ustanovenia, ktoré sa týka deklarácií politických vyhlásení EÚ. Ďalšia pripomienka bude určená pre zástupcov komisie. Ide o článok 11 odsek 3 písmeno C. Tam sa hovorí o požiadavkách na minimálne a optimálne štandardy pre vybavenie E, na colné kontroly. Aj po konzultácii s expertmi musím povedať, že e, takéto dvojke, dvoj, dvojaké zavádzanie alebo zavádzanie dvoch druhov kategórií e, noriem nadbytečné, nadbytočné a mohlo by sa stať, že v praxi sa tieto pojmy budú zamieňať. Čiže pýtam sa prosím komisie, prečo sa tu zavádzajú dve kategórie noriem a štandardov. Um, z akého dôvodu to komisia považuje za užitočné mať tu takéto dve kategórie, čiže či by nebolo užitočnejšie mať tu jednu eh, kategóriu noriem eh, ku ktorým by sme sa vďaka týmto e, prostriedkom mali počase priblížiť. Ako spravodajca chcem ešte doplniť, že tento návrh považujem za veľmi užitočný. Ehm, toto nariadenie je podľa mňa dobre spracované a kvalitné a tieto pozmeňovacie návrhy, ktoré navrhujem, sú len ehm, čiastočného charakteru. Ďakujem veľmi pekne a za e, SND tu máme e, pána Kona. Ďakujem veľmi pekne. Ďakujem kolegom za návrh k tomuto novému nástroju. Myslím si, že je to dôležitý návrh a dôležitá iniciatíva ako doplnenie k colnému programu, ktorý už máme roky, lebo naši colní pracovníci musia byť v situácii vykonávať dobre svoju prácu. Tá výzva, pred ktorou dnes v obchode stojíme, to je e-obchod, kybernetické útoky, medzinárodné modely podvodov, a pranie špinavých peňazí a podobne. Je, napríklad to robí nemecká colná správa, takže to je obrovské kvantum úloh a my ako Európska komisia môžeme takto podporiť e, colnú správu ich činnosti. Týchto vyše 2000 colníc v Európe musí dokázať pracovať čo najharmonizovanejšie, aby neboli žiadne diery, ktoré by mohli využiť medzinárodní podvodníci a to, čo sa tu hovorilo o ochrane hraníc, ako to spomenul spravodajca, to je dobre. To nie je ale účel tohto programu. Samozrejme, to, čo podporujeme, cieľom je, aby colnice mali moderné vybavenie, účinné vybavenie, aby dokázali plniť svoje úlohy. Pokiaľ ide o návrh komisie, troška mi tu chýba zložka kvality to znamená, že tie zariadenia musia byť bezpečné pred kybernetickými útokmi, potom musia splňať zdravotné a hygienické požiadavky a podobne. Mohli by sme napríklad, keď máme členské štáty, čo majú spoločné hranice, aby napríklad mohli spoločne zaobstárať, tým by sa tiež ušetrili peniaze. To je niečo, čo by sme tu mohli uviesť a takéto bude mať pozmenujúce návrhy a teším sa na ďalšiu spoluprácu. Ďakujem. Thank you very much. Um, and then for the ECR, um, I am uh, the shadow Ďakujem veľmi pekne. Ja som um, š- e, tieňovou uh, e, spravodajkňou sama, takže budem hovoriť po lánsku. Uh, Chcem sa poďakovať spravodajcovi za dobrú prácu. Tento návrh Európskej komisie treba naozaj dobre prispôsobiť a spravodajca e, si zvolil dobrý prístup. Som presvedčená, že potrebujeme lepšiu kontrolu nad prichádzajúcim tovarom do EÚ. Tu sa uvádza veľký dôraz na hardware, aby sa táto úloha mohla splniť. Hovorí sa tu rozpočet 1,3 miliardy eur, to je veľká suma a musíme sa pozrieť, či sa dá nejakde dosiahnuť určitá efektívnosť. A najviac ma trápi tá otázka členských štátov a používaného softveru na kontrolu. Aj to sa má efektívne financovať, takže prídem s pozmenujúcimi návrhmi, aby som tieto dôležité aspekty zdôraznila. E, pretože e, skenery zariadenia sú dôležité, ale musíme vedieť aj, čo s tými údajmi urobíme. Vo výbore IMCO sme mali začiatkom oktobra prezentáciu pani Lindstrov z dvora auditorov. Aj ona zdôraznila, aké je dôležité mať dobrú výpočtovú techniku a infraštruktúru na celniciach. Tieto systémy musia byť e, veľmi rýchlo zlepšené aby boli čo najefektívnejšie, najúčinnejšie, najhospodárnejšie. A takto získame väčšie príjmy a e, znižíme naše náklady. Chcem povedať, že ak budeme lepšie pracovať, budeme mať viac peňazí aj pre členské štáty, pretože členské štáty prispievajú na tieto náklady. Čím väčšia efektívnosť, tým väčší prínos pre členské štáty. Musíme zabraniť tomu, aby e, e, vzniklo niečo také ako duane shopping. Tu mám na mysli, alebo respektíve shopping na colniciach, aby si e, subjekty vizi vyberali tie colné prechody, kde sú menej prísne kontroly ako na iných miestach. Čiže tomuto musíme zabrániť. Získavame totiž informácie, že niektoré prístavy sú napríklad známe takýmito postupmi Takže sa preto aj pýtame Európskej komisii aby, a žiadame ju, aby sa aj na to pozrela. Colný informačný systém Európskej únie si zaslúži väčšiu podporu a väčšiu pozornosť z hľadiska prevencie podvodov, ako aj z hľadiska prísnejších kontrol a koordinácie. Myslíme si, že nie je dobré, aby právomoci colnej správy boli len tak presunuté z vnútroštátnej úrovni na úroveň EÚ. Pokiaľ ide o nevhodné e, zaobchádzanie s materiálom, ako hovorila pos, e, spravodajkyňa, chcem sa na to ešte raz pozrieť a chcem pracovať so spravodajcom na tom, aby správa bola vyvážená. Potom už nevidím nikoho ďalšieho z iných politických skupín, takže dávam teraz slovo Európskej komisii. Pani Perola. Ďakujem veľmi pekne, pani predsedníčka, za poskytnuté vysvetlenie. Ďakujem vám veľmi pekne. Ďakujem teda aj pánovi spravodajcovi Pospišilovi za výraznú podporu tomuto návrhu a ďakujem veľmi pekne aj všetkým ostatným rečníkom za vašu podporu tomuto návrhu, ktorý je skutočne veľmi dôležitý. Ide o čosi, čo Mm, um, už siaha um, do um, obdobia spred uh, desiatich rokov. Uh, Európsky uh, colný program neustanovuje žiadnu možnosť financovania vybavenia na colnej kontroly. A keď hovoríme o takomto vybavení, hovoríme len o softvérovom vybavení ako eh, skanery, eh, zariadenia na rozpoznávanie, otlačkov prstov, eh, zrkadla, ktoré možno použiť na odhaľovanie skrytých zásilok a podobne. Nehovoríme o infraštruktúre, o budovách ani o IT informatických zariadeniach. Informatické zariadenia sú mimo rozsahu pôsobnosti, čiže ide o soft technológie a vieme už celé roky, že že krajiny naozaj veľmi intenzívne podporujú, pod, potrebujú byť e, vybavené, pretože e, colnice často predstavujú slabé miesto e, v jednotlivých krajinách a ak cez tieto slabé miesta môžu prechádzať tovary, za ktoré nebolo uhradené clo a podobne, to znamená, že takéto tovary môžu naďalej putovať do krajiny destinácie bez akéhokoľvek nástroja a možnosti na ich kontrolu kontrolu, ale e, je potrebné, aby krajiny boli dobre vybavené, aby bolo možné e, zachytiť tovary, ktoré treba skontrolovať. Taktiež sme zaznamenali, že e, takéto vybavenie, keď hovoríme o skan- skaneroch alebo o zariadeniach na automatické rozpoznávanie evidenčných čísel sú veľmi často a veľmi rýchlo zastarané. Niektoré krajiny, e, aj keď sú e, dobre vybavené, tak e, určite čoskoro nastane čas, keď bude potrebné aktualizovať a modernizovať takéto vybavenie. Preto sa návrh zameriava na tieto tri aspekty. Bude financovať nákup, údržbu alebo modernizáciu takýchto zariadeniov, ktoré na nazývame eh, mm, soft eh, zaznamenávacie zariadenia. Členské štáty sa, zasadzo, sa zasadzujú už viac ako 10 rokov za potrebu um, um, mať tú takúto možnosť nakupovať eh, a financovať teda aj nákup takýchto zariadení Eh, z fondov možno marginálne sa dajú financovať z iných fondov. Zatiaľ tu takáto možnosť ale nebola. No a práve preto na základe viacerých eh, skupín záverov, ktoré boli predložené aj v Rade, ale aj v Európskom parlamente, ale aj eh, po dlhých diskusiách v rámci skupín komisie sme predložili a presadili tento návrh a určite ste si všimli, že tam bude aj úzke napojenie na colný program, o ktorom sme hovorili pred chvíľou keďže tento cel, colný program bude aktivovaný na to, aby sa uľahčil networking medzi colnými orgánmi napríklad e, s, za účelom posúdenia potrieb predtým, než bude môcť komisia alokovať e, e, finančné prostriedky, tak bude potrebné posúdiť potreby každej krajiny, aby um, bolo možné uh, poskytnúť finančné prostriedky tej krajine, ktorá ich naozaj potrebuje, či už na nákup alebo na údržbu takýchto zariadení. Takže Colný program bude ehm, sa používať na toto, bude sa používať aj na odbornú prípravu a súvisiacej činnosti, ale aj na uľahčenie eh, toho, aby si členské štáty sadli spoločne a spoločne niečo obstarali v rámci verejného obstarávania, aby eh, ušetrili eh, z rozsahu. No a ehm, kolega tu spomínal ehm, potrebu presne takéhoto prístupu a práve preto máme v úmysle uľahčiť prácu členských štátov, vypracovať spoločné špecifikácie a spoločné obstarávanie. Um, možnosti eh, členských štátov um, ostanú nedotknuté, pretože tieto finančné prostriedky sa im budú poskytovať eh, cez granty a keď budú eh, členské štáty nakupovať tieto, toto vybavenie, bude sa nakupovať v rámci teda Eh, právomoci členských štátov, ale komisia bude monitorovať predsa len eh, nákup týchto zariadení, pretože chceme zabezpečiť to, že budú využívané riadne. No a, a, e, a e, teda um, aj bude pozorovať, či teda sa to posudilo pred požiadaním o takýto grant. Ešte chcem spomenúť niečo, čo hovoril pán Pospíšil, pokiaľ ide o minimálne a optimálne štandardy a normy. Keď hovoríme o minimálnych a optimálnych štandardoch, naozaj hovoríme o minimálnych a optimálnych situáciách. Uvediem príklad. Za posledné dva roky 11 krajín, e, ktoré majú pozemnú Eh, vonkajšiu hranicu s Moldavskom, Ukrajinou a Ruskou, Ruskom spolupracovali eh, s práve na tom, aby posúdili eh, potrebu takéhoto softového vybav- vybavenia. No a um, dospeli k dvom situáciám, v ktorých uh, hovorili o, um, o minimálnom vybavení, ktoré by bolo potrebné na to, aby uh, aby bolo možné vyriešiť naliehavú situáciu. No a e, optimálna situácia, e, ktorej sa preukázalo, že na dosiahnutie teda optimálnej situácie, kde, ktorú by sa podarilo dosiahnuť e, zabezpečením jedného či dvoch skenérov. Môže teda sa preukázať, že 1,3 miliardy zdá sa to byť e, e, vysoká suma, ale možno bude e, minimálna. Touto sumou chceme zabezpečiť zoskupenie a spoločné využívanie prostriedkov zo strany členských štátov a možno nebudeme schopní um, zabezpečiť každú optimálnu situáciu, ktorú sme identifikovali a preto sa možno budeme musieť vrátiť k minimálnej e, situácii. E, myslím, že tu som odpovedala, pokiaľ ide o právomoci. E, no a na záver by som chcela veľmi pekne poďakovať pánovi Pospišilovi za jeho správu aj za jeho podporu. Je to veľmi dôležitý návrh pre colné orgány. E, ide o prvýkrát, keď colné orgány budú môcť využívať fond, ktorý bude osobitne určený na tieto Eh, softverové zariadenia, ktoré je potrebné takto obstarať. No a dúfame, že tento návrh bude mať eh, určite eh, pozitívne výsledky a prínosy nielen v parlamente, ale aj v rade a preto veľmi oceňujeme podporu Európskeho parlamentu voči tomuto návrhu. Ďakujem veľmi pekne. Ďakujem veľmi pekne. No a skôr než dám slovo späť pánovi Pospíšilovi, chcela by som oznámiť, že aj v prípade tohto spisu lehota na predkladanie pozmeňovacích návrhov bola predložená o jeden týždeň, čiže do 13. novembra miesto 6. novembra. Čiže pán Pospíšil, nech sa páči, máte slovo. Ďakujem pekne. Ďakujem veľmi pekne. Ja len veľmi stručne zhrniem diskusiu, ktorá tu prebehla, pretože je zrejme, že všetci uvažujeme rovnakým spôsobom. Nikto eh, sa nestavia proti tomuto finančnému nástroju, nikto eh, neoponuje eh, významu tohto nástroja, pokiaľ ide o, o kontrolu um, príchodu tovaru z tretich krajín na územie EÚ. Všet, všetci si uvedomujeme, že e, je tu tá podpora, ktorú už vyjadrili členské štáty, aj e, z ich podnetu vzniká tento finančný nástroj. Ja som pripravený s kolegami a s tieňovými spravodajcami pracovať na návrhoch, tak a pozmeňovacích návrhoch, tak aby sme docielili kompromis. Musím sa priznať, že aj po vyjadrení e, zástupkyne komisie stále mám trochu pochybnosti o tom, či by sme tu mali mať dvoj, dvojaký štandard vybavenosti, teda minimálne minimálny a optimálny. Mne by e, pripadalo logické, aby sme mali jeden štandard, jeden štandard vybavenia na hranici. Ak to nedosiahne túto hranicu štandardného vybavenia, by nemal mať nárok e, by, by mal mať nárok na, na finančné prostriedky, na dovybavenie, ale to je v podstate otázka vhodnosti tohto nástroja. V každom prípade e, toto rozdielne vnímanie e, takéhoto, e, takéhoto štandardu e, nepovažujem za niečo zásadné. Takže teším sa na pozmeňovací návrhy a teším sa na to, že tento nástroj čo skoro príjmeme. Ďakujem. Ďakujem. A to znamená, že môžeme prejsť k našemu poslednému bodu programu a to je posúdenie návrhu správy, ktorým sa otvára program pre konkurencieschopnosť podnikov na vnútornom trhu, vrátanie MSP a Európska štatistika. Nikola Dante má slovo, nech sa páči. Ďakujem, pán predseda, pani predsedajúca. Tento program, ako ďalšie programy, o ktorých sme tu hlasovali už s kolegami, je súčasťou viacročného finančného plánu do roku 27 a je to veľmi dôležitý program a jeho cieľom je posilniť e, e, riadenie vnútorného trhu, konkurencieschopnosť priemyselných odvety a najmä konkurencieschopnosť MSP. Taktiež chceme zabezpečiť bezpečnosť e, dodavateľských reťazcov a prepojenie na európsku štatistiku. Ako už ukazuje samotný názov, je to ďaleko siahly program a jeho cieľom je zabrániť prekrývaniu, ktorý vidíme v existujúcich programoch. Tento program spája 6 samostatných programov, ktoré už bežia. A preto sme pracovali podľa pravidla 54 spolu s výborom ITRE ako pridružený výbor. Tí zodpovedajú za kozme a štatistiku. Máme aj Envy medzi nami v oblasti veterinárnej a fitosanitárnej, ako aj rozpočet, pokiaľ ide o finančné aspekty. Musím začať tým, že sa poďakujem všetkým tieňovým spravodajcom, z pridružených výborov, z asociovaných výborov, ktorí prišli s veľmi e, užitočnými vstupmi. A teším sa na spoluprácu s nimi, aby sme vypracovali efektívny program, ktorý dosiahne ciele, čo sme si stanovili. Veľmi stručne, pokiaľ ide o samotný program, chcem len zdôrazniť kľúčové body, ktoré som zahrnul do svojho textu. Sú tu štyri hlavné body. Poprvé, je tu konkrétne rozpočtové opatrenie, ktorého cieľom je dohľad nad trhom. Keď hovoríme o ochrane a posilnení systému malých a stredných podnikov, tak máme investičné fondy ako napríklad COSME, ktoré potrebujeme a e, na vytvorenie prostredia, ktoré je živé, zabezpečuje bezpečnosť výrobkov, správne kontroly, dohľad nad trhom. A myslím si, že toto pomôže európskym firmám, ako aj konečným spotrebiteľom, európskym spotrebiteľom. Takže je to opatrenie, ktoré už je ošetrené v mojom návrhu sa snažím zabezpečiť, aby to fungovalo v prospech spotrebiteľov a firiem. A navrhujem aj hranicu 5 aby sme mohli znížiť administratívnu záťaž a aby sme zabezpečili väčšiu transparentnosť, zverejňovanie dokladov z, verejného, z obstarávania, ako aj konkrétne, navrhujem konkrétne inte, e, iniciatívy na školenia, komunikáciu, zvyšanie informovanosti účastníkov, aby malé aj mikropodniky sa mohli zapájať do tohto programu. Rovnako tu mám riadok, ktorý sa zaoberá novými technológiami a novými ekonomickými modelmi, ako je napríklad zdieľaná ekonomika. Tieto nové fenomény javy majú veľký dopad na spotrebiteľov, ale aj na pracovníkov, robotníkov, firmy ako celok. Vzhľadom na lehotu pozmenujúcich návrhov zajtra o 12 by som chcel povedať, že keď ich dostanem, tak zapracujem vaše pripomienky a myslím si, že by malo byť primerané financovanie, mal by sme mať osobitný rozpočtový riadok, tak ako to prijal Európsky parlament, aby viacročný finančný rámec 2020-2027 mal primerané zdroje. Malo by to byť viac ako 7 miliard na to, aby sme mohli sa vyrovnať s výzvami, pre ktorými stojí jednotný trh. Najmä vzhľadom na tie rýchle zmeny, ktoré prináša digitalizácia a globalizácia. Potom ďalších 6 miliard by nám umožnilo zdvojnásobiť zdroje. E, to bol program komisie COSME, čo by bolo veľmi dôležité pre naše e, podnikateľské tkanivo a posilnenie štruktúru podnikov a posilnenie konkurencie schopnosti. Potom sú tu iniciatívy za normalizáciu a e, iniciatívy v oblasti trhu so službami. Financovanie by v tomto poslednom riadku malo byť postačujúce, aby sme zaručili primeranú situáciu a musíme sa pozrieť na to, ako je program konštruovaný cez delegované akty. Každý program komisie musí byť jasnejší, transparentnejší. Parlamentu musí mať dohľadnú funkciu, preverovaciu funkciu, jasne uvedenú. Ja som presvedčený, že debata medzi tieňovými bude veľmi produktívna, ako aj debata s tieňovými z ostatných výborov. Poslali sme kalendár 4. december to budú tie, bude stretnutie tieňových 13. konečné stretnutie tieňových a potom budeme môcť prezentovať text, ktorý naplní očakovania podnikov ako aj spotrebiteľov. Za EPP pani Vajdere, nech sa páči, máte slovo. Ďakujem veľmi pekne. A ďakujem aj Nikolovi za dobre odvedenú prácu na návrhu správy. Táto správa má mnoho pozitívnych bodov, ktoré môžeme podporiť. Celkovo návrh komisie a jej programu pre jednotný trh je veľmi pozitívnym vývojom a má dôležité miesto v nasledujúcom viacročnom finančnom rámci moja skupina EPP vždy zdôrazňovala, že je veľmi dôležité posilniť spravovanie vnútorného trhu a podporiť konkurencieschopnosť našeho priemyslu a najmä malé a stredné podniky. Prelomovou správou je, že sme práve vo výbore pre rozpočet podporili stanovisko pana Rubika, ktorý je veľmi pozitívny v tomto duchu a z hľadiska rozpočtu zapracovanie nového podoceku, ktorý sa zaoberá dohľadom nad trhom, je niečo, čo veľmi vítame. Je dôležité vytvoriť rovnaké podmienky pre podniky všade v EÚ. Veľmi rada si od teba, Nikola, vypočujem, prečo navrhuješ presne túto sumu v pozmenujúcom návrhu 25. A taktiež by som chcela vedieť, aké je, aký je nový cieľ a jeho vzťah s ostatnými nástrojmi riadenia jednotného trhu, ako je e, informačný systém jednotného trhu Single Digital Gateway, Solvit a podobne. Rada by som si vypočula niečo od komisie a chcela by som si objasniť, ako niektoré ciele programu uvedené v článku 3 sú odrazené v rozpočte. Napríklad, aká čiastka pre 2A a C ciele v článku 3 by pripadla, odkiaľ by bola. Pokiaľ ide o posilnený dohľad nad trhom, kde sa podrobne uvádzajú opatrenia, ktoré sú oprávnené, tak môžem povedať, že to je vítaný krok, ale obávam sa pozmenujúceho návrhu 28, ktorý má dva body C a F a tie sa mi nezdajú byť proinovatívne a prodigitalizačné. Myslím si, že PP by sa malo držať e, prístupu na základe rizika v dohľadu na trhu a takéto by mali byť aj finančné kritéria. A nakoniec chcem ešte povedať, že prídem s pozmeňujúcim návrhmi zameranými na prvom rade Chcem, aby komisia pravidelne pomáhala pri posilňovaní kapacít dohľadu, úradov pre dohľad nad trhom v krajinách, kde tieto úrady sú slabé, najmä v menších krajinách alebo hospodársky slabších krajinách. Po druhé, ciele programu podľa mňa majú obsahovať aj prístup spotrebiteľov k, pro, k výrobkom rovnakej kvality tej istej značky vo všetkých európskych krajinách Čiže tu naražam na problém duálnej kvality, dvojakej kvality a nakoniec potrebujeme väčšiu vizibilitu tých prínosov, ktorí majú občania z e, existencie jednotného trhu. To sa dá dosiahnuť tým, že budeme lepšie komunikovať s občianskou spoločnosťou a zapojíme ju do aktivít. Takže teším sa na vaše vyjadrenia a produktívnu diskusiu so spravodajcom. A Nikola, samozrejme, želám ti veľa úspechov v tvojej práci a želám ho aj nám. Ďakujem veľmi pekne za EKR. Pán Sulík, prosím. Dobrý večer prajem kolegom. Predložený program má zlúčiť pod jeden rámec sériu programov bežiacich e, v súčasnom viacročnom finančnom rámci a bohužiaľ chýba dôkladné zhodnotenie predchádzajúcich programov. Predtým ako budeme niečo zlučovať, by sme si mali najprv pozrieť, či to, čo existuje, aj dobre funguje. Či to nie je zbytočne veľa byrokracie. Či to nie je zbytočne veľa pravidiel. Viac ako 80 podnikov považuje za náročné splniť národné požiadavky v iných krajinách na podnikanie. Komisia by mala práve takéto výsledky mať pred očami pri každom jednom návrhu mala by sa zaoberať tými pravidlami, ktoré podnikateľom zbytočne komplikujú život. Kdežto to, čo ide komisia namiesto toho robiť, je, že ide dať jednu miliardu eur na podporu konkurencie schopnosti. Tomuto sa v krajine, z ktorej pochádzam, hovorí sociálne inžinierstvo. Ľudia, ktorí v živote nepodnikali, idú filozofovať o tom a rozdávať verejné peniaze, ktoré najprv museli daňovníkom nutene zobrať, budú teraz rozprávať o tom, že koho podporia a koho nepodporia. Podpora konkurencie schopnosti z verejných zdrojov je oxymoron. Také niečo nikdy nebude fungovať. To, čo bude fungovať, je zjednodušiť pravidlá. Menej pravidiel, ale za to o to účinnejších a preto aj z dôvodu nedostatočného posúdenia celkovej pridanej hodnoty navrhujem zamietnutie a prepracovanie tohto návrhu. Ako zažil som tu na tomto výbore naozaj už aj rozumné veci, ale toto k ním bohužiaľ nepatrí. Veľmi pekne ďakujem za pozornosť. Thank you very much. And... Ďakujem za Alde, pán Selimovič. Ďakujem pekne, pani predsednička. Ja budem optimistickejší ako kolega z EKR a ja by som sa chcel poďakovať pánovi Dantemu, spravodajcovi, za vynikajúci návrh správy. Podľa mňa je to niečo, čo môžeme diskusovať a z čoho môžeme niečo spraviť. Ja podporujem myšlienku, na ktorej stavia návrh komisie, zlúčiť tieto veci ja si myslím, že to je logické. Ja nevidím, ako by sa to, prečo by sa to dalo vnímať ako hrozba podnikateľskej obce a rastu v Európskej únie. Ja si myslím, že toto ide o konkurencieschopnosť vnútorného trhu a malých a stredných podnikov a z, z, E, zlučenie týchto programov práve povedie k tomu, že bude menej duplicity, lepšia správa, riadenie, lepš- racionálnejšie fungovanie. Takisto podporujem myšlienku ďalšieho zracionálnenia spájaním alebo centralizovaným riadením finančných nástrojov na úrovni únie do fondu Invest EU. O, hovoríme o tom už dlho a je to jedna z vecí, ktorú podporujeme. Avšak máme aj zo pár návrhov, ako sme si vypočuli kolegov z EPP. Komisia navrhuje finančnú obálku určenú na štyri rozdielne ciele. Kozme, a potravinársky reťazec a udržateľná spotreba a štatistika. To je v poriadku, ale nie všetky ciele programu jednotného trhu sú, tak ako sú uvedené v článku 3, zodpovedajú čiastkam v článku 4. A ja by som e, chcel vedieť, prečo je tomu tak. Kolegovia z EPP ma informovali o tom, že nevieme, ako fungovanie vnútorného trhu pridávaním nových pravidiel E, bude fungovať, ako to bolo počítané, tá celková suma. Rád by som mal odpovedť na túto otázku, ale nesúhlasím s kritikou odvoláviek na digitálne prostredie. Ja si myslím, že sú tu výzvy e, presadzovania legislatívy ochrany spotrebiteľa a stále viac sa obchoduje na internete, takže ja si myslím, že to má svoju logiku podporujem pozmenujúci návrh 28 pána Danteho návrhu správy, kde sa uvádza, že je potrebné posilniť e, e, tie aktivity na posilnenie dohľadu nad trhom, ktoré by mali nárok na financovanie. E, formulácia však nie je celkom v poriadku. Tu sa upozorňuje na určité kategórie produktov, že by to nemalo ísť proti prístupu na základe analýz rizika, pretože my chceme, aby všetká legislatíva aktivita na úrovni EÚ vychádzali z analýz rizika, takže k tomu by sme sa mali vrátiť. Samozrejme, zajtra predložíme viac pozmenujúcich návrhov a očakávame diskusiu. Ďakujem pekne. Ďakujem a skôr ako vrátim slovo pánovi Dantemu, rada by som dala slovo zástupcom Európskej komisie. Nech sa páči. Uh, yes, uh, thank you very much. And, um... Áno, ďakujem pekne. Som z DG Grow, ja sa ospravedlňujem, som teraz iba dobehla, takže dúfam, že uh, sa mi podarí zareagovať aj na tie vyjadrenia, ktoré tu zazneli. Avšak tak všeobecnejšie mm, na úvod. Možno by bolo dobre pripomenúť si spoločne, aká je logika, zaznelo to slovo logika, to znamená, aké logike stavia tento návrh. Východisko tohto návrhu je to, že tu diskutujeme o jednotnom trhu a východiskom, aspoň z pohľadu komisie, je prehlbenie jednotného trhu, ktoré by malo byť niečím pozitívnym ako pre spotrebiteľov, tak aj pre podnikateľov v zmysle možnosti výberu, volieb, rovnakých podmienok pre všetkých a príležitosti. Takže to je východisko. Avšak z rozpočtového pohľadu, pretože tu diskutujeme o rozpočte, Aktuálna situácia k dnešnému dňu je taká, že jednotný trh a jeho podpora z rozpočtu je roztrúsená cez rôzne programy a v niektorých prípadoch dokonca e, sú na to vyčlenené rozpočtové riadky. My v komisii sme mali zaujímavú diskusiu, tá viedla k tomuto návrhu a cieľom ktorý by sme chceli dosiahnuť týmto návrhom, je lepšia viditeľnosť a koherentnosť jednotného trhu. Chceli by sme ukázať, nakoľko je to dôležité, ale tým, že spojíme, zlúčime veci dohromady, tak e, vytvoríme maximálne podmienky pre synergie a príležitosti. To znamená ten argument ťažšie pre podnikateľov. Tu je práve opačný cieľ. Chceme e, uľahčiť život podnikateľov a spotrebiteľov aj z pohľadu prístupu a e, viditeľnosti. Mm, možno ešte jedným slovom o dohľade nad trhom. E, z nášho pohľadu podľa mňa je korektné povedať, že túto časť návrhu vnímame ako veľmi dôležitú súčasť návrhu a teda vítame stanovisko, tak ho vyjadril pán spravodajca. Každá pomoc v tomto ohľade je vítaná. Eh, perhaps also eh, just one word. A možno ešte jedným slovom. Možno stojí za to pripomenúť, že všetko, čo by mohlo prispieť k rýchlemu spracovaniu a prijatiu tohto spisu, môžeme len uvítať a už vopred vám ďakujeme za odvedenú prácu a sme vám k dispozícii pre ďalšiu spoluprácu, ak je možné niečo zlepšiť. Ak dovolíte, je tu zo pár technických vecí, ktoré by sme chceli povedať, ak dovolíte. Odovzdám slovo kolegyni. Ja som zástupkyňou vedúcej koordinačnej jednotky na DG Grow. Niekoľko technických otázok, ktoré tu zazneli. Predovšetkým vítam stanovisko spravodajcu pána Dantyho, ktorý zdôraznil niekoľkokrát, že návrh by mal slúžiť všetkým aktérom na vnútornom trhu, pretože to presne sme mali na pamäti pri príprave nášho návrhu. Vnútorný trh by mal vytvárať rovnaké podmienky pre všetkých aktérov, od malých stredných podnikov cez väčšie podniky, spotrebiteľov, občianskú spoločnosť, ako aj štátnu správu. A máme viacero aktivít, ktoré dúfame, že zlepšia spoluprácu medzi, aj medzi verejnou správou. Potom tu bola otázka ohľadom rozdielov medzi článkom 4 o rozpočte a prerozdeľovaní obálok na konkrétne ciele. Chcela by som zdôrazniť, že ak nejaký cieľ nie je do detailov špecifikovaný v článku o rozpočte, to neznamená, že sa na ňo rozpočet nebude vzťahovať. Samozrejme, že bude. A logika článku 4 o rozpočte vyplynula z všeobecnej novej filozofie nového viazočného finančného rámca, ktorý stavia na flexibilite. A flexibilita znamená to, že by sme mali mať možnosť v budúcnosti mať manevrovací priestor podľa toho, aké priority mm, vyvstanú v budúcnosti. A preto tie čiastky uvedené v článku 4 sú tam uvedené s cieľom uviesť indikatívny rozpočet pre štyri špecifikované ciele spotrebiteľa, potravinársky reťazec, európska štatistika a malé a stredné podniky. To je asi všetko z našej strany. Ďakujem pekne. A ešte na záver dostáva slovo pán spravodajca, nech sa páči. Ďakujem pekne, pán pani predsedničko, len veľmi stručne. Um, chcel by som sa poďakovať tieňovým spravodajcom rôznych politických frakcií za podporu, za príspevky a očakávam vaše pozmeňujúce návrhy, tak aby som mohol pripraviť kompromisný text. Dúfam, že sa nám to podarí čo najrychlejšie, čo najskôr. Je dôležité, aby sme toto všetko dotiahli do konca pred koncom funkčného obdobia. Dúfam, že do konca januára to zbehne cez výbory, tak aby sme tento program e, mohli postaviť na nohy podľa plánu. Dúfam, že pozmenujúce návrhy dostanem v priebehu najbližších hodín ale chcel by som k tej finančnej stránke povedať viacero pripomienok. Komisia správne podľa mňa vysvetlila, že to nejde iba o sumu jednotlivých programov, keď sa to spočíta, že to nezodpovedá sume celkovej obálky. Áno, ja si myslím, že to je dôležité aj k tomu, čo povedal pán Selimovič, ale budú tu ešte ďalšie finančné prostriedky, ktoré nebudú vyčlenené na konkrétne ciele. Takže to všetko študujeme do detajlov, máme k tomu nové čísla. Určite viete, že rozpočtový výbor momentálne pracuje. Mali by sme ten finálny rámec dostať z rozpočtového výboru a keď dostaneme návrh správy z ostatných výborov, tak možno zistíme, že sú tam iné čísla, v podstate je tam exkluzívna právomoc, vzdielaná právomoc, to sa navzájom prelína, takže e, finančný plán by sme mali dostať trochu neskôr, keď budeme mať stanovisko rozpočtového výboru. Dohľad nad trhom. Už sa tu uviedlo v rámci všeobecnej činnosti programu e, ale ja by som chcel povedať, že tu máme konkrétny cieľ. My chceme posilniť európsky systém podnikania, chceme zabezpečiť náležité financovanie a chceme vytvoriť takú atmosféru, aby rovnaké pravidla platili pre všetkých, aby sme nemali nekalú hospodárskú súťaž na vnútornom trhu. Nie len z vonkajších zdrojov mimo vnútorného trhu. Takže systém dohľadu nad trhom to je rovnako dôležitá kapitola ako kozme, čo sa týka financovania. Malo by to mať svoju e, vlastnú kapitolu v rozpočte. Je tu podpora európskeho podnikania, áno, je tam podpora inovácií, konkurencie schopnosti európskeho systému, ale zároveň potrebujeme zabezpečiť dostatočné pravidla a dostatočný dohľad nad trhom, ktorý zabezpečí to, že európske firmy uh, E, na vnútornom trhu budú viesť korektnú hospodárskú súťaž. A je to na užitok aj spotrebiteľa. Spotrebiteľ je konečným užívateľom tovarov služieb, ktoré budú na trhu. Tieto služby musia byť dobré, bezpečné, musia splňať európske normy. Takže preto tu hovorím o dohľade nad trhom tak, ako o tom hovorím. A čo sa týka ďalších faktorov, no nemôžeme európsky systém normalizácie týmto programom e, zmeniť, keď sa pozrite na všetky pravidlá, ktoré treba dodržiavať, pravidlá kvality produktov, špecifické sektorové nariadenia. Tento program nemení žiadne normy, ani pravidlá, ani predpisy, ale hodnotí fungovanie systému, nemeníme tieto pravidlá, Toto nie je program, ktorý má za cieľ meniť pravidlá. Ako povedal kolega z EKR, nemeníme veľa pravidiel. Výberové konanie kozme sa do určitej miery zlepší, stále to bude podľa pravidel komisie. Hovoríme tu o piatich percentách hodnom limite administratívnych výdavkov. To znamená peniaze, ktoré sú na administratívne programy. Nechceme, aby príliš veľa sa minulo na administratívu ako takú. Mm, myslíme si, že nové technológie, digitalizácia, to všetko by mali prispieť k ľahčej administratíve pri výberových konaniach, zlacneniu výberových konaní toho administratívneho aspektu výberových konaní a aby sme mohli financie použiť na skutočné ciele, na samotný program. Takže som otvorený vašim príspevkom a pripomienkam aj všetkým vašim pozmejúcim návrhom a dúfam, že spolu odvedieme dobrú prácu. Ďakujem pekne, veľmi ďakujem pekne. Už eh, bol oznámený časový harmonogram, takže môžem povedať k tomu len toľko, že naše najbližšie stretnutie bude 21. novembra a ďakujem pani predsednička, ďakujem tlmočníkom a prajem všetkým príjemný podvečer. Ďakujem.